Ja viem, že začiatok je vždy ťažký, je pondelok popoludní, všetci ešte len prichádzame, ale už je 15.10, takže by sme mohli začať. V prvom rade, hoci som už mnohých z vás videla, lebo sme sa už stretli na tému post-kotonu, ale tých, ktorých som ešte nevidela, tým by som chcela zaželať eh, všetko dobe do nového roka. Eh, už máme pred sebou iba zo pár mesiacov funkčného tohto parlamentu, iba zo pár schôdzi nášho výboru, ale ešte máme pred sebou dôležitý kus práce. Takže ja dúfam, že koordinátori požiadajú poslancov zo svojich skupín, aby na schôdze chodili. Dobre. Program máte pred sebou. Sú tu ale nejaké zmeny, ktoré vám chcem oznámiť. Ako sme vám už písomne oznámili, hlasovania o troch stanoviskách CAP. 17, 18 a 19. To budeme prebrať, respektíve hlasa budeme až 7. februára. A to preto, lebo tam bolo veľa pozmeňovacích návrhov a nepodarilo sa vypracovať kompromisy pre krátkosť času. A preto zajtra začíname hlasovať už teda až o 10. nie 9.45. Takže poprosím všetkých e, zajtra hlasovanie až o 10. nie 9.45. Tiež vám chcem pripomenúť, že zatra popoludní 17.30 máme spoločnú schôdzu s výborom AFED na tému pozmaňovacích návrhov k správe Andrikiu. A toto bude v 2Q2 v budove Jan. To je bod 26, čiže posledný bod nášho programu bude spoločne s výborom AFED. Takže mnoho pozmaňovacích návrhov 4. marca bude až záverečné hlasovanie, aby sa tie kompromisy stihli vypracovať. Takže e, s týmito zmenami poprosím o schválenie programu. Ďakujem pekne. Oznámenia predsedničky. Dve schôdze s inými výbormi. Prvá 24. januára spolu s podvýborom pre ľudské práva, to je už tento štvrtok, 9 až 10, 15. Humanitárna situácia v Jemene bude téma v A3G3. Správy o situácii z Jemenu je to dôležitá téma, o ktorej je potrebné diskutovať. A 29. januára budúci týždeň bude výmena názorov z výboru pre rozpočtovú kontrolu a s výborom AFED, pokiaľ ide o osobitnú správu dvora auditorov. Teda viaceré správy máme, týka sa to utečeneckej facility v Turecku, potom Avrovského Trust Fundu pre Afriku a transparentnosti eh, eh, e, implementovania e, prostriedkov EÚ mimovládnymi organizáciami a bude to od 15. do 17. 29. januára. Detálnejšie informácie vám ešte pošleme miestnosť 4Q1, ale ešte vám detaily oznámime. A ešte posledné oznámenie máme e, nového tlačového agenta. Uh, e, Tiller McCantony sa volá. Uh, e, zaobral sa rozvojovou politikou. Neviem, či ho tu máme. A tam vzadu je. Tyle, vitajte v našom výbore a blahoželáme vám k vašej novej funkcii. Tuším, ste robili v MMF, že? Takže sme sa tam už asi stretli. Takže toto je náš nový kolega, ktorý bude pre nás pracovať. tak aby sme boli viditeľnejší. Kolegovia to iste uvítajú, hlavne vzhľadom na to, že sa nám blížia voľby. Dobre, teraz bod programu číslo 3, prijatie rozhodnutí koordinátorov, Zapisnice zo schôdze koordinátorov máte. 27. novembra to bolo, do konca schôdze prosím sa vyjadrite e, k tomuto dokumentu. Inak budeme považovať tento dokument e, za e, schválený. Oznámenie komisie bol číslo 4. Má komisia niečo, čo by nám chcela oznámiť? Nie. Dobre, takže týmto sme vybavili tento bod. Komisia samozrejme sa vyjadrí, keď takáto potreba vyvstane. A teraz e, skutočný bod programu, prvý skutočný bod programu, e, to sú aktivity Európskej investičnej banky mimo Európskej únie. Veľmi sa tešíme, že máme predsedu, pardon, prezidenta Európskej investičnej banky Wernera Hojera. My sme mali výmenu názorov už e, s Kundunsom a Mariente Jege, to tu tiež máme, bolo to v novembri minulého roka e, z dgdf -ko. Hovorili sme o oznámení komisie s názvom e, smerom k efektívnejšej finančnej architektúre investícií mimo EÚ a e, nové spojenstvo EU-Afrika pre e, investície a zamestnanosť. A vieme, že v novom externom nástroji sa kladie veľký dôraz na investičné fondy, na to, aby EFSD sa dostal tak povedať na novú úroveň, by bol aktualizovaný e, s tým, že chceme na takýto druh finančných nástrojov vynakladať väčšie prostriedky tak aby sme podporili investície eh, v našich partnerských krajinách rozvojovej spolupráce. No, tú spoluprácu na úrovni globálnych inštitúcií, európskych inštitúcií s príslušnými bankami a preto je veľmi dôležité, že pán Hojar dnes prišiel. Vieme, že v rade s ministrami prebieha diskusia o tom, ako toto nové externé prostredie nastaviť, ako bude vyzerať. A viem, že ste boli v kontakte. Aj mňa oslovila EBRD a iní hráči rozvojové banky v Európe s otázkou, ako by to malo fungovať. A my ako poslanci naozaj chceme, aby sa peniaze využívali čo najlepším spôsobom a dosahovali čo najväčšie efekty. Takže s týmto oddávam slovo vám, pán Hojer. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Som veľmi rád, že tu dnes môžem byť a hovoriť s vami o dôležitých témach na programe, až sa môžem takto zúčastniť na zasadnutí e, výbora pre rozvoj. Ja som v Štrasburgu vystúpil v pléne dvakrát minulý rok. Bola to e, správa Európskeho parlamentu a rozpočtového výboru. A podľa mňa je dôležité, aby sme do toho dialógu pokračovali s väčším zameraním na rozvoj. Dôležité povedom povedomie o tom, že už tu máme obrovské zmeny v geopolitickej situácii, e, to sa týka teda aj pôsobenia EÚ v medzinárodnom prostredí do budúcna. E, niekedy sa to možno prehliada, tak to aspoň vnímam ja. E, týka sa to pozície Číny v mnohých častiach sveta, v mnohých regiónoch, Afrika, v súvislosti aj s e, novou rozvojovou bankou v spolupráci s USA. Nevieme, ako to, bude, ako to zmení celkový obraz. Takže USA ako člen EBRD, Svetovej banky, e, nevieme, ako to bude vyzerať. Čiže budeme ako Európska únia vystavení obrovským výzvam, na ktoré budeme musieť relatívne čoskoro reagovať, aby sme sa nevystavili riziko, že nás, naša pozícia v globálnej rovnováhe e, bude ohrozená. Takže toto je dôležitá výmena názorov, e, pokiaľ ide o posilovanie vzťahov. A ja som veľmi rád, že mi predsednička dala túto možnosť prísť sem k vám. E, v Európskej investičnej banke sme skôr známi vďaka investíciám v rámci EÚ. Náš Váš výbor si ešte, pamät, si ešte uvedomuje, že EIB je už desiatky rokov um, kľúčovým aktérom, aj pokiaľ ide o rozvojové politiky za hranicami EÚ a v mnohých krajinách uh, a skutočne veci v teréne meníme. Máme teda obmedzené zdroje um, a tieto vynakladáme s minimálnymi nákladmi pre uh, európsky rozpočet. Financujeme súkromný sektor, inovatívne finančné eh, nástroje prinašame pre verejný aj súkromný sektor. Našim zapojením v projektoch eh, v EÚ aj mimo nej Máme teda možnosť získať sektorálne znalosti v rôznych regiónoch, druhoch eh, projektov a toto globálne využívame. Ehm, všetci sa učíme z našich skúseností, teda projekty mimo EÚ nás inšpirujú v rámci EÚ a zase naopak mm, vy dobre viete, o aké regióny ide. Sú to regióny Afriky, e, Karibskej oblasti a e, Tichomoria. Dohody Kotonu naozaj ukazujú, že máme skúsenosti, znalosti, finančné nástroje, aby sme mohli veci meniť e, prostredníctvom investícií v súlade s prioritami EÚ a krajinami AKT skutočné dopady. Nemáme už objemové ciele, ale dopadové ciele. Zameriavame sa na výsledky. Za posledné 4 roky sme takmer 10 miliard eur dali k dispozícii Afrike. 30 miliard eur dohromady sú investície na zlepšovanie životných podmienok, financovať malých a stredných podnikov, najmenších podnikov, pracovných miest a tak ďalej. Zamrievame sa hlavne na africké ženy. Podporujeme podnikateľov priamo lokálnych, e, takto podporujeme udržateľnosť, zamestnanosť a rast priamo v krajinách. Sme v kontakte so súkromnými a verejnými sektormi, aby sme premostili medzery v infraštruktúre. Týka sa to energie, zasobovania vodou, e, týka sa to dopravy a mm, hygienických zariadení, prístup k čistej vode v Bamako, Bali, pardon, v Mali, zlepšenie prístupu k prúdu v Gambii, v Gini, v Mali, Fidži, tam sme e, sanitárny systém e, zmodernizovali tak, aby bol odolný voči e, prost po počasiu, potom v Dakare zlepšenie meskej dopravy a tak ďalej. To sú len niektoré správy, ktoré sme financovali. Vážené dámy, vážení páni, podporujeme EÚ, pokiaľ ide o vzťahy s krajinami AKT. Risk Sharing Instruments, to sú najnovšie produkty, potom financovanie projektov e, s vysokým dopadom na rozvoj Boost Afrika, podpora malých podnikateľov v Afrike a tak ďalej. Ah, a pokiaľ ide o naše dlhopisy, tie zelené, eh, my sme boli pred 11 rokmi pioniermi v tejto oblasti. Dohodli sme sa s Luxemburskou burzou, eh, že to vyskúšame s takýmito zelenými dlhopismi a bola tam obrovská miera skepsy, pretože eh, vydávanie takých týchto uh, dlhopisov nie je jednoduché. Nemôžete zobrať biely papier, uh, potlačiť ho zelenou a povedať, že to je uh, zelený dlhopis. Nie sú určité kritéria, ktoré musí takýto cenný papier splňať. Je potrebné, aby to bolo transparentné, zodpovedné a tak ďalej. A v tom čase nikto nečakal, že tento trh postupne vyrastie na niekoľko 100 miliárd takýchto, takýchto dlhopisov a my sme jedným z hlavných e, emitentov. Čiže je to veľký úspech. Ja som dostal otázku spolu s so tajomníkom OSN overiť e, či e, tento nápad zelených dlhopisov sa zameriava na určitú oblasť, teda že keď sa zameriava na určitú oblasť, či by sa to nemohlo využiť aj na oblasť e, cieľov trvalej udržateľnosti. Pretože mm, generálny tajomník OSM bol toho názoru, že hoci to rozhodnutie o udržateľných cieľoch bolo veľmi uvítané, implementácia iba s podskotných poplatníkov skrátka nefunguje, nemôže fungovať. Nikdy sa nám nepodarí zafinancovať dosahovanie e, týchto cieľov iba z peniaz daných poplatníkov. Musíme do toho zapojiť aj súkromný sektor. A IB to aj robiť dvomi spôsobmi. Poprvé, nikdy nefinancujeme projekt sami. Za každým sa snažíme ten projekt technicky nastaviť, je to due diligence, ktorú robíme. E, a keď dospievame k názoru, že ide o naozaj životaschopný, udržateľný projekt, potom súkromní aktéry ochotne zvážia svoju účasť. Takto ich získame. A druhá možnosť to je e, vytvárať e, projekty alebo produkty ako napríklad e, zelené dlhopisy alebo dlhopisy udržateľnosti EIB vydala minulý rok poprvýkrát e, dlhopisy udržateľnosti spolu s Luxemburskou burzou. Je to naozaj kreatívna inštitúcia, s ktorou spolupracujeme. Začali sme v malom, 500 miliónov eur. E, to sa hneď predalo. E, týkalo sa to vody a projektov s vodou v rozvojových krajinách. A teraz to rozširujeme. Ďalšie oblasti sú podpora projektov v oblasti zdravotníctva a vzdelávania. Potrebujeme získať peniaze na tieto účely a toto je obrovská príležitosť. Rôzne medziorganizované fondy, dôchodkové a iné môžu e, investovať do týchto oblastí. A myslím si, že tieto dlhopisy udržateľnosti sú takým nástrojom, ktorý môžeme považovať za slúbny. Toto sú tie opatrenia, ktoré je potrebné na e, posilnenie potrebných nástrojov e, v záujme inkluzívneho rozvoja krajín partnerstva AKT. Výzvy našej externej a rozvojovej politike sú obrovské. Je tu obrovská neistota v súvislosti s pozíciou EÚ globálne, e, súvisiace s pozíciou USA e, globálne. E, Čína, obrovský nový hráč. Otázky multilateralizmu podkopávané najviac v histórii a Európa naozaj musí prevziať tú taktovku v globálnych otázkach ak chceme dostať našim záväzkom migračnej výzve a dosiahnuť viac obmedzenými verejnými zdrojmi, potrebujeme naozaj byť veľmi aktívni naše bilaterálne agentúry, agentúry členských štátov, eh, SVČ, komisia a európske banky musia spolupracovať, aby každá prispela svojim kúskom. Je tu v rozvojovej architektúre veľa medzier, je potrebná väčšia koordinácia, finančné nástroje EÚ, inovatívne bankové riešenia sú nevyhnutné. A preto sme v EIB založili e, samostatnú pobočku týkajúcu sa rozvoja, zameranú na rozvoj. Nechceme zakladať e, nové veci, vynachádzať koleso, nie. Chceme e, v tejto pobočke zoskupiť všetky relevantné aktivity. A my dúfame, že Národnozvojové agentúry aj komisia sa tejto aktivity zúčastnia. Chceme koordinovať externé investície EÚ a teda hráčov v tejto oblasti. Je potrebná delba práce medzi tými, ktorí politiku pripravujú, medzi nich patríte aj vy, Rada a komisia, a potom premostenie na implementátorov, eh, na tú výkonnú úroveň, teda eh, to sú tie bankové finančné inštitúcie, eh, ktoré vďaka svojim znalostiam a skúsenostiam zabezpečia, že tie veci zafungujú. My chceme prispieť k vytvoreniu architektúry pre podporu rozvoja takej, ktorá naozaj bude dosahovať výsledky, aby EU dostala uh, svojej pozícii najväčšieho donora celosvetovo. Ja už som minulý rok uh, sa vyjadril k e, návrhu komisie, pokiaľ je budúci VFR a uh, teda rozvojové financovanie. Ja som povedal už vtedy, že výsledky rokovaní kľúčová kľúčovo ovplyvňa ďalšie fungovanie EIB v tretich krajinách, vrátane Afriky a Latinskej Ameriky. Uh, a či legislatóri umožnia EIB využiť svoj potenciál ako bilaterálnej rozvojovej banky EÚ. NDICI, diskusia sa musí točiť okolo štyroch hlavných princípov. Stavať na tom, čo funguje. Po druhé, zabezpečiť e, jasnú delbu práce medzi inštitúciami EÚ. Po tretie, prehlbiť európske partnerstva. Pardon, iba tri princípy to sú. E, Správa o aktivitách EIB z minulého e, týždňa, taktiež vaša správa z decembra potvrdzujú e, silnú podporu vašej inštitúcii činnosti EIB mimo EÚ. Vyzývame, vyzývate Európsku banku, aby zachovala svoje externé politiky, e, pôžičkový mandát a investičnú facilitu a tiež zdôrazňujete, že je kľúčové, aby Centrálna úloha EIB ako bilaterálneho finančného ramena EÚ bola plne odrážená v architektúre externého financovania po roku 2020. NDICI, pozmeňovacie návrhy budete preberať zajtra. Dovolte mi, aby som teda svoj príspevok e, uzavrel jednou výzvou. Bolo by dobré, keby pozícia Európskeho parlamentu sa pretávila do konkrétnych legislatívnych návrhov. E, toto sa týka teda konečného znenia vašej správy, ktoré sa bude hlasovať vo februári. Potrebujeme naozaj e, sektor, e, sektorálny mandát pre EIB v tejto súvislosti, ak sa to nepodarí, tak uh, skrátka pôžičky mimo hraníc EÚ nebudú zo strany EIB možné. Po druhé, zachovanie facility AKT tým, že tento nástroj bude predložený na budúci VFR, 20 miliard eur investícií súkromného sektora v Afrike sa udeje s nulými nákladmi pre európsky rozpočet. Po tretie, uh, ujasnenie pozície EIB v rámci celkovej architektúry Invest EU. Ja som veľmi rád, že sa dosiahol určitý pokrok v rámci Invest EU. Predsednička, toto sú veci, ktoré je potrebné uplatňovať v rámci NDICI nariadenia ten duch, v akom sme e, sa dopracovali k dohode o Invest EU. E, toto by nás malo riadiť e, aj v ďalších diskusiách pokiaľ ide o NDICI. Ďakujem pekne za pozornosť. Už sa teším na diskusiu. A ako vidíte, ja tu mám aj kolegyňu Maria Šobaragan, ktorá má na starosti operatívu a zameriava sa na aktivity s globálnymi partnermi a ona mi pomôže odpovedať na vaše otázky a vaše pripomienky. Ďakujem pekne. No, Ďakujem, pán Hoyer. Máme tu spoluspravodajcu eh, v miestnosti, Michel Golec a Noise Schalt. Neviem, či chcete začať. Možno nám povedzte, aké pozície vyplynú eh, od parlamentu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Začnem, ale zastavte ma, lebo asi mám veľa otázok na pána Hojera je to veľmi dôležité povedať, že EIB je súčasťou európskych inštitúcií a podlieha normám EÚ. Pre náš výbor je to veľmi dôležité, keďže koná aj za hranicami EÚ. Zdá sa, že tu nie je preklad do Nemčiny. Asi to bol iba menší technický zadrhel, už by to malo byť v poriadku. Nech sa páči, pokračujte. <clears throat> Takže aby to Mária si vypočula. Ja som teda hovoril o tom, že EIB je európskou inštitúciou a podlieha tým istým normám v EÚ ako aj mimo EÚ. Takže je súčasťou európskej rodiny. Čo tým chcem povedať? Nechcem, aby ste odtiaľto odchádzali bez toho, aby sme mali jasnejšie v tom, aký potenciál predstavuje Európska investičná banka. Myslím, že neexistuje krajina, rozvojová krajina, ktorá by mohla dosiahnuť e, výraznú prosperitu bez silnej industrializácie. A okrem Nového Zélandu myslím, že sa to žiadnej krajine nepodarilo. Poznáme potreby Afriky a vieme, že to môže fungovať aj v niektorých krajinách. Felix Show bol v Luxembursku a zdôraznil, že automobil je teda automobilový priemysel je už v Rwande a o pár Eh, mesiacov aj v Ugande. Takže je tu potenciál a možno ak eh, je aj dostatočne dobrá správa vecí verejných, tak to potom funguje. Ale moja otázka. Ak eh, sa obmedzíme na rozvoj, tam, kde to je možné, tam, kde je dobré všeobecné prostredie, tak vynecháme celé časti kontinentov, napríklad e, Konžskú demokratickú republiku. Bolo niekoľko obhajcov špecifických zón, vytvorenia takýchto špecifických zón. Ak, ale je to krajina, kde nie je žiadna správa veci verejné, kde je korupcia a je to na úkor obyvateľov, tak to asi možné nebude. Ja sa pýtam, či EIB spolu s komisiou by mohla vytvoriť zónu, v rámci ktorej by sa tie normy uplatňovali, samozrejme so súhlasom vlády. A no, podniky by tam odvádzali dane. A dane by sa potom prerozdeľovali e, v duchu cieľov udržateľného rozvoja. Je to úplne uletený nápad, alebo bola by to nejaká nová cesta. Musíme hľadať nové horizonty, pretože inak e, e, môžeme proste pochovať polovicu afrických e, krajín. Je tam zo pár ekonomí, kde sa 12, kde je silný hospodársky rast, ale toto by bola možnosť. Čiže táto spolupráca by doplnila našu tradičnú spoluprácu a malo by to aj tú výhodu, že by sa prispelo k posilneniu dobrej správy veci verejných. Pozrieme sa na Čínu. Čína je všade prítomná aj v neformálnej ekonomike, to sa nedá odignorovať. Takže by asi bolo dobre sa na to pozrieť spolu s komisiou a EIB a aj nad rámec toho. Aj v priemyselnej oblasti by bola možná spolupráca. Nejde o to zneužiť e, rozvojové fondy, ale predsa len sú to činnosti, ktoré by mohli byť prínosné, na rozdiel od toho, keď sa investuje do zdravia alebo škôl Takže to by bola moja prvá otázka. Takže zatiaľ asi len toľko a možno, že neskôr sa prihlasím s ďalšími. Takže, pán Hoyer, sme inštitúcii, kde, ktorá je e, zdvorilá a diplomatická, ale keď som počúvala e, váš prejav, tak je tu návrh e, Európskej komisie pre nový EFSD a ja to chápem. Vy nie ste spokojení s návrhom komisie. Správne som to pochopila, nepáči sa vám ten návrh. Mohli by ste to vysvetliť e, poslancom, aby chápali, o čo vlastne ide v tej diskusii medzi inštitúciami. E, takže čo návrh komisie mení z hľadiska Európskej e, investičnej banky a čo EIB má rada, čo sa jej páči a nepáči na tomto návrhu. Stretli sa ministri a predstavitelia EIB, aby dospeli ku kompromisu ohľadom toho, čo sa tam deje. Čiže naozaj, eh, keby sme mohli hovoriť o tom, eh, čo máme pred sebou a dostať sa tomu, eh, teda potom sú tu kolegovia komisia, aby ste mohli vysvetliť, že o čo tu ide a o čom sa má hlasovať, keď budeme hlasovať o našich pozmeňovacích návrhoch a čo by teda kolegovia mali mať na pamäti. Thank you very much. Ďakujem za prvé úvodné otázky. Um, jedna špecifická, jedna veľmi všeobecná, taká zásadná. My sme e, preukázali, teda myslím si, že to budeme môcť povedať niekoľko dní, že sme preukázali, že sme schopní dospieť ku kompromisu alebo k dobrému e, spoločnému riešeniu s Európskou komisiou a potom mm, sa obratiť na vás a iných zákonodarcov pre schválenie. To sme urobili mm, e, z STU a e, myslím, že sme na správnej ceste. Záver, ktorý vyvodzujem z diskusie, ktorú sme viedli, že bolo nevyhnutné, je, že bolo nevyhnutné zabezpečiť čo tu práve zaznelo, rozdiel medzi EIB a inými multilaterálnymi finančnými inštitúciami, kde e, sú mm, e, akcionármi členské štáty, že sme súčasťou Európskej únie od rómskych zákonov E, od rímskej zmluvy. E, takže my sme Európska únia a rozdelenie medzi nastavením politiky a implementáciou politiky v tejto oblasti e, v zátvorkách bankovanie, bank a finančných aktivít, tam musíme hrať rolu. Myslím, že toto je dôležité a je dôležité, že v inštitucionálnom zložení pre NDICA i reflektujeme, že EIB je jediná banka, kde Eh, partnery eh, mimo EÚ nie sú súčasťou rozhodovacieho procesu. Toto je dosť zásadné. Hovoríme o používaní eh, peňazí daňových poplatníkov EÚ. A myslím si, že je oprávnené povedať, že príjmateľské krajiny by mali mať slovo v, v, v stratégiách rozvoja, mali by sa môcť k tomu vyjadriť, ale naše strategické e, výzvy e, v globalizujúcom sa svete sú tu a to si musíme uvedomiť. Hovorím o e, využívaní peňazí daňových poplatníkov EÚ. Africká rozvojová banka, pokiaľ ide o Boost EU, teda projekt Boost Africa, veľký projekt pre kreatívnych mladých podnikateľov v Afrike, Takže spolupráca s Africkou rozvojovou bankou je vynikajúca naša spolupráca s EBRD s viacerými časťami eh, Severnej Afriky je vynikajúca. Svetová banka a ďalšie banky sú pre nás dôležitými partnermi, mohol by som pokračovať. Nejde o to, že by sme nechceli spolupracovať, ale chceme povedať, že my sme EÚ a toto musí byť eh, mm, primerane zohľadnené. A mimochodom to tiež znamená, že keď e, sa zúčastňujeme na kofinancovaní určitých projektov s inými partnermi, ktorí majú prístup k rozpočtu EÚ, tak musíme trvať na tom, že pravidlá, ktoré sa budú aplikovať, sú tie isté pre tieto inštitúcie mimo EÚ, ako sú pre inštitúcie EÚ. Keď napríklad E, výnimka pre súlad e, s daňovými nariadeniami EÚ pre e, iné bankové inštitúcie, nie pre nás, lebo my sme viazaní daňovými pravidlami, tak si myslím, že z technického hľadiska by vznikli nerovnaké podmienky. Čiže toto je otázka, sme súčasťou rodiny roz, pri rozvojovom partnerstve, ktoré fungovalo z InvestEU, alebo to budeme robiť iným spôsobom. Toto je všeobecná otázka, ktorú si treba položiť a myslím si, že by sme mali rešpektovať pravidlá e, e, európskej rodiny a nechceme sa e, miešať do politického nastavenia, ktoré je súčasťou politickej sféry a myslím si, že by sme mali mať možnosť E, hrať tú rolu v oblasti bankovníctva a financovania, na ktorú máme expertizu. Ako, ako povedal pán Juncker na tlačovej konferencii komisie, keď sme oslavovali úspech e, Junckerovho plánu, povedal, vieme, komisia nie je banka a banka nie je komisia. A toto rozdelenie práce, na základe toho môžeme zorganizovať veľmi harmonickú spoluprácu. A Mohol by som e, naozaj zachádzať teraz do podrobností, ale myslím si, že toto je tá všeobecná otázka, taký ten e, hlavný princíp, preto som sa pýtal, že teda musíme e, sa naučiť čo najviac od investičných e, e, facilít a zároveň e, teda sa riadiť duchom, ktorý nás viedol v InvestEU eh, aj v, budúcej, v rámci budúcej spolupráce s NDICI. Pokiaľ ide o otázku, mm, pokiaľ ide o tie špecifické um, úvery, tak už v podstate sme tu, už sme tam sa dopracovali. Pokiaľ ide o africké dni DEVA, tak eh, máme dohodu s Európskou s európskym riadením, pokiaľ ide o e, priemyselné zóny v Etiópii, mm, ktoré majú dostať pôžičky a poskytujeme pracovné príležitosti pre migrantov. Viete, že Etiópia je mimoriadne zaťažená migračnými prílivmi a e, súčasť e, dohody s etiópskou vládou bolo otvoriť spôsoby zamestnávania, zamestnanosti pre migrantov, ktorí E, musia financovať e, živobytie v tejto časti. Myslím si, že môžeme rozširovať naše aktivity a poskytnúť infraštruktúru pre tieto ekonomické aktivity aj v iných regiónoch. Napríklad si zoberme fascinujúci príklad, ktorý zdôrazňuje príležitosti e, rozvoja Frogleaf v oblasti Kamerun, kde dva, žije asi 20 tisíc ľudí. Tam sme vytvorili veľmi jednoduchý systém um, vlastne pouličných lamp a na nich nájdete také malé e, prístroje a je tam uh, tlačidlo, ktoré uh, vie uh, vysielať signály pre telekomunikácie a v rámci veľmi krátkeho času sme našli 3,5 až 4 milióny ľudí v tejto oblasti medzi Kongom a Komarom a tí teraz môžu komunikovať eh, pomocou smartfónov v oblasti, kde nemáte vôbec žiadnu centrálne organizovanú elektrinu. Každý má nový eh, vlastný generátor doma, aby si nabil iPhone. A teraz zrazu prvýkrát títo ľudia majú prístup nielen k všeobecným informáciám, ale k informáciám o vzdelávaní, o zdravotníctve, majú prístup e, k bankovým e, účtom a je tam, je tam naozaj revolučné, čiže e, netreba sa vrátiť na, teda absolvovať 150 rokov rozvoja, môžeme využiť technologický pokrok a toto sú príklady, ktoré môžeme použiť, aby sme vytvorili naozaj pokročilé rozvinuté zóny pre zamestnanosť vo veľkých častiach Afriky a mm, nemali by sme váhať. Ale čo z toho vyplýva, je jedna vec, mm, na ktorú sa často zabúda, keď e, vytvoríme mobilné komunikácie so všetkými aplikáciami, pokiaľ ide o vzdelávanie, od vzdelávania až po bankovníctvo, zdravie, tak potrebujete regulačný rámec pre mobilné spoločnosti. Inak v konečnom efekte e, vytvoríte fantastické prostredie pre jedného mobilného operátora, ktorý bude ľudí zdierať. Čiže musíme tam spolupracovať medzi technickými poskytovateľmi mobilnej komunikácie s finančnými partnermi ako EIB a ďalšími, ale aj e, s, s regulátormi, čiže s asistentmi, teda Mm, treba tam nájsť riešenie, ktoré bude udržateľné a ktoré bude aj sociálne um, zodpovedné. Čiže e, všetky tieto návrhy e, mali za následok výzvy, e, ktoré musíme vyriešiť, ale súhlasím s vami, ďakujem. Ďalší rečník. Um, um, Riaditeľ EIB jasne hovoril o problémoch, Možno, že by sme mali tu trošku rozlišovať rovnaké prost, e, prostredie, to závisí od toho, kde sa nachádzate, alebo rovnaké podmienky pre všetkých. A tí, ktorí predstavujú rozvojovú banku, banku aj moja krajina e, takú má a e, má záujem o spoluprácu. Takže tí, ktorí sa venujú rozvoju, by možno, že e, roz, e, rovnaké podmienky vnímali trošku odlišne. Aj keď hovoríte, že sú to prostriedky daňovníkov z EÚ, tak by ich e, mala míňať európska inštitúcia, ale pri rozvojovej spolupráci to asi nie je pravidlo, pretože veľa prostriedkov sa e, používa prostredníctvom mimovládok alebo organizácií OSN a aj to sú európske prostriedky daňovníkov, čiže vždy ísť cez európsku inštitúciu. To určite nie je nejaké do mramoru vytesané pravidlo. Ja veľmi dobre rozumiem, keď hovoríte o európskej rodine, ale pamätám si na neľahkú rozpravu v tomto parlamente keď sme prvýkrát hovorili o ESFD. Hovorilo sa o zameraní na rozvoj a financovanie projektov, ktoré možno, že iné banky financovať nechcú, pretože by sme si vôbec nemohli byť istí, že sa tie peniaze vráci a okrem EIB sú mnohí iní aktéry, ktorí to dokážu a preto si myslím, že by bolo dobré zo strany komisie aj parlamentu e, naozaj e, mať jasno v týchto aktéroch a snažiť sa ich možno využiť, ak by nám to pomohlo dopracovať sa k úspešnej rozvojovej spolupráci. Asi to nie je otázka z mojej strany, ale také upresnenie. Ja ešte doplním má tu zábezpeku ESFT. To bolo pre krajiny, ktoré sa nedostanú k obvyklým úverom, tie najchudobnejšie, tie zraniteľné. Takže to nie je ako interné financovanie, kde e, je to celkom bezpečné, napríklad školy a tak ďalej. Čiže asi je to určené inému prostrediu, e, pre Stredoafrickú republiku. Rozmýšľali ste nad e, správou rizika? E, zmenili by ste niečo vo vašich modeloch? A teda to využívanie tretich strán. A jednoducho tak tá rozvojová pomoc funguje, pretože aby to išlo všetko cez e, komisiu, neviem, či by to bolo možné. Ďakujem. Samozrejme, potrebujeme mimo európske inštitúcie pre dosahovanie rozvojových cieľov. Robí to EÚ, ale aj národné vlády, takže je veľa partnerov, ktorých využívame, ale skladáme účty našim daňovníkom a preto si musíme byť istí, ako sa tie peniaze používajú a teda, že sa rešpektujú pritom európske normy. A to očakávame aj od nejakej inej inštitúcie. Obvykle s nimi spolupracujeme veľmi dobre a preto nevidím problém v tom, že by sme nemali sa dopracovať k spoločným výsledkom. Napríklad vaša krajina je dlhodobo spojencom a pri financovaní je jasné, že napríklad Zambii je, je to prostredie iné ako o Walese. Ale vždy treba pracovať e, profesionálne, profesionálne a rešpektovať normy. Všade. Inak ten výsledok nedosiahnete. A veľký rozdiel je medzi darcovskou inštitúciou a takou, ktorá financuje ako napríklad EIB. My neposkytujeme granty. Takže my vychádzame z toho, že poskytujeme pôžičku pre projekt, ktorý má krajinu posunúť ďalej a potom sa tá pôžička spláca. Ak to niekto iný chce splácať, tak v poriadku, ale my jednoducho chceme tie peniaze späť. A obchodný model EIB to nespočíva v eh, ziskovom eh, využívaní našich prostriedkov, ale používame, poskytujeme pôžičky, ale na to si požičiavame na trhu. A my sme asi dvojnásobne veľký ako Európska svetová banka, ale my si hlavne požičiavame 60 až 90 miliard eur ročne si takto požičiavame na trhu. A prečo by vám ľudia mali tieto peniaze požičať? Musia si byť istí, že sú tam tie technické vedomosti, že ide o dobré projekty a že to dáva zmysel z hospodárskeho hľadiska. A preto chcem povedať, že si plne uvedomujeme, aké sú rozdiely medzi africkým prostredím, alebo Mnichovom. Každopádne tomu treba pristúpať profesionálne. Ak je to tak a ak ste presvedčení o vašej profesionalite, tak by to nemal byť problém. Či? Samozrejme, že som o našom profesionálne e, presvedčený, ale pre, dám slovo kolegyni Marii Šomaragana. Chcem upresniť, že nie sme proti dvojakej architektúre, ale rozdiel v tom, že európske inštitúcie a potom tie bilaterálne a tie mimo európske sú tu a o tom treba hovoriť. A národné rozpočty pod, podporujú e, tie bilaterálne. Holandská vláda svoje, nemecká je svoje, francúzska vláda svoje. A my máme rozpočet EÚ ako EIB a preto rozpráva o tom základe, aby sme my mohli vedieť, s čím môžeme počítať, aby sme mohli zachovať činnosť a pracovníkov. O tom hovoríme. Nehovoríme, že to má byť iba EIB, ale realita je taká, že e, pre Antiči nie je priestor pre EIB. Jednoducho táto osobitná povaha banky EÚ sa neuznáva. Nechceme teda vylúčovať iných, ale chceme si byť istí, že tu bude ten základ, ktorý umožní EIB pracovať s inými, pretože výzvy sú veľké a my chceme, aby to e, bolo v duchu európskych noriem, ale aj hodnot. Takže o tom sa hovorí. Ide o to zviditeľniť EÚ, na to je to veľmi účinné, teda ten externý mandát. A potom e, finančné prostriedky v rámci AKT, to bolo veľmi úspešné. Ide tu teda o doplnkovosť. A externý investičný plán. E, inak by sa to nepodarilo spraviť. Už sme toho spravili veľa Hovorilo sa o Stredoafrickej republike. Teraz je tam veľmi ťažké e, prostredie, to je to naozaj zraniteľná krajina. E, hovorili sme o tom projekte pre mobilné telefóny. Už sa to podarilo v, Kamerone, v Kamerune a e, Konžskej demokratickej republike. Ide aj o spoluprácu s verejným sektorom Teraz sa o to stará, snažíme v Stredoafrickej republike. Ide o vidiecké oblasti a obyvateľstvo. Bez komisie to nezvládneme. Využijeme na to zastúpenie komisie tam. V EIB už sú nástroje, ktoré sa dajú využiť na to, aby sme boli úspešní aj v takýchto zraniteľných krajinách máme viacero príkladov, ale je tu aj veľa mýtusov o EIB, že pracujeme aj v bezpečnom prostredí, venujeme sa iba infraštruktúre. To nie je pravda. Aj vysoko rizikové e, projekty. 60 vlastne sa zameriava našej činnosti na súkromný e, sektor. Nevie sa o tom, ale je to realita, takže umožníme EIB mať takýto základ a potom spolupracujme Potrebujeme všetkých. E, rok 2030 je vlastne za rohom. Jednoducho EIB netreba vynechať. Dobre, je tu aj Európska komisia zastúpená. E, ďakujem. Niekoľko pripomienok a potom otázok. využitie prostriedkov daňovníkov EÚ. Myslím si, že je tu jasná potreba skladať účty a preto aj rešpektovanie európskych noriem je dôležité, ale v podstate si myslím, že pri iniciatívach bank by aj komisia mala mať jasno v tom, že sa chceme pridržať skúsenosti a dobrých príkladov z minulosti, kde to bolo účinné. To je dôležité kritérium, ktoré by sme nemali ignorovať. A potom tie ťažiska predsedu Hojera. Môžem sa s nimi stotožniť. E, projekty v záujme žien napríklad. Realizácia rozvojových cieľov milénia. To plne podporujeme. Ešte dve otázky udržateľ, fondy udržateľnej informovanosti a potom tá skupina pre subsidiaritu. Ako si to máme predstaviť? Ako sa tie projekty posudzujú? A Linda, aj ty si o tom už e, hovorila, tie zraniteľné krajiny, ako napríklad Stredoafrická Republika Kongo, Mali, Čad, ako je EIB tam pripravená uskutočniť eh, vysokorizikové investície a sú eh, je aj spolupráca s africkými investičnými bankami. Pokiaľ viem, tak tá spolupráca doteraz bola veľmi dobrá je aj Africká investičná banka pripravená prebrať takéto vysoké riziko. Bolo by to fajn, keby to platilo pre EIB aj Afriku rozvojovú banku pracovať s takto vysokým rizikom. Sme tu na pôde Európskeho parlamentu a vlastne ide o jadro európskej politiky, ktorá sa teraz oveľa viac zameriava na Afriku, ale keď sa pozrieme na výdavky EIB, tak ťažiskom ešte stále sú východná Európa a krajiny susedstva. Neviem presne mm, percento pre krajiny AKT je to menej ako 20 percent e, je tu politická vôľa zmeniť myslenie a viac sa teraz zamerať na investície do rozvojových krajín? Um, Pán Hoyer, možno zareagujte teraz a potom dostane priestor komisia. Ďakujem pekne. Um, by si pre udržateľnú informovanosť. To je skutočná výzva, pretože sú prostriedky, ktoré sú k dispozícii, ale na špecifické ciele a tí investori si chcú byť istí, že e, sa prostriedky nestratia vo veľkej diere EIB alebo komisie v tomto prípade, takže treba upresniť, o aký projekt ide, a potom upresniť aj dlhopis. Máme skúsenosti so zelenými dlhopismi, to bola tá istá výzva. Potrebovali sme medzinárodnú dohodu o zelenom dlhopise a ešte stále sa to snažíme zlepšiť. Niekedy totižto sú projekty predložené inštitúciami, sú označené ako zelené a vy tam hľadáte, čo tam vlastne je akože ekologické, takže potrebujeme jasné kritéria. To isté platí aj pre tieto dlhopisy udržateľnej informovanosti. Napríklad pitná voda je pre nás kritérium, potom to predkladáme OSN. Vodné hospodárstvo je totiž to dostatočne rozvinuté na to, aby bolo možné mať e, niekoľko projektov, s ktorými sa potom dá pracovať. Myslíme si, že niečo podobné sa dá spraviť v oblasti vzdelávania a zdravia blízkej budúcnosti, ale je to veľká výzva, eh, pokiaľ ide o spoluprácu medzinárodnú. A ako ťažké je dopracovať sa k takýmto dohodám na medzinárodnej scéne, o tom svedčí aj to, eh, o čom svedčia stretnutia G20, keď sa snažia dohodnúť na eh, asset class infrastructure potom sa vám ťažko zapája do toho súkromný sektor, do tých investícií. My sme túto diskusiu rozprudili pred 5 rokmi, ale ešte stále nie je dohoda, čo lutujem. Takže e, treba tu ešte popracovať na medzinárodných normách. Potom to, tá zmena myslenia, opäť sa zamerať na rozvoj EÚ, komisia, parlament, ale aj e EIB sa snažíme o rovnováhu, pokiaľ ide o pomoc krajinám susedstva a rozvojovým krajinám. Takže tu by som to asi ponechal na pani Šo. Asi má presnejšie čísla k dispozícii. Neviem, či je to ten pomer 80 a 20 Áno, máme zameranie na krajiny, ktoré by chceli byť členmi ktoré sú krajinami e, susedstva, potenciálni budúci členovia. A e, zmeniť zameranie na rozvojové krajiny, to by išlo e, ďaleko nad rámec AKT, pretože zo strategického hľadiska vidím obrovskú potrebu zamerať sa aj na Strednú Ameriku. Napríklad, radšej, veľmi radi by sme spravili oveľa viac, ale to si vyžaduje mandát. A ten mandát môže prísť z ELM alebo Invested Facility, nástroja pre investície, ale to je mimo našej kontroly. A ja e, sa na to snažím pozerať aj z medzinárodného hľadiska. My sme pripravení viac investovať po celom svete, teda ako EÚ, a to platí pre rozvojové krajiny, pre rozvo- rozvinuté krajiny a rozvojové krajiny a silnejúce trhy. Iba 10 nestačí a musíme sa pozrieť na to, ako e, zmenili myslenie Američania s ich rozvojovou pomocou. teda viac sa zamerať práve na tie silnejúce ekonomiky a rozvoj, e, e rozvíjajúce sa krajiny. Potom čísla ešte kolegyňa. Áno, ja by som to trošku doplnila, ale najskôr chcem objasniť, že regionálne prerozdelenie o tom rozhodujú politici, tí, čo vypracovali tie politiky, nie my. Takže my navrhujeme, čo urobiť v jednotlivých regiónoch. Konkrétne v prípade Afriky sme postupovali tak, že sme aktivitu posilnili v posledných rokoch. Je to pre Úniu obrovská výzva aj z hľadiska internej politiky. Pokiaľ ide o situáciu v Afrike, tak tiež demografia. Ak nebudeme konať teraz, tak sa situácia z demografického hľadiska ešte viac horší to sme sa naozaj zamerali v rámci Afriky. Brali sme ju celostne ako kontinent, teda Severná Afrika, ale aj subsaharská oblasť. A minulý rok 30 našej aktivity sa práve zameriavalo na Afriku, len na ilustráciu. Ale taktiež uh, tie susedské vzťahy, ale toto nás v zásade požiadali aj uh, e, autory politik, aby sme takto postupovali. A ako povedal prezident, e, my sa zameriavame hlavne na klimatické zmeny, e, teda znižovanie emisí alebo adaptácie na klimatické zmeny. Potom tu bola otázka týkajúca sa do Karibiku a stred a Tichomoria, pardon. My e, samozrejme proporčne konáme s mandátom AKT. Pokiaľ ide o prispôsobenie sa klimatickým zmenám, to sú hlavne malé ostrovné štáty alebo krajiny, ktoré sa to týka nadmerne tie extrémne poveternostné podmienky, krajiny, ktoré sú zraniteľné, čiže je to infraštruktúra týkajúca sa klimatických zmien a adaptácie na ne. Týmto sa zaoberáme. Malý čas ste tiež spomínali, a v každej z tejto krajín sa snažíme robiť veci v partnerstvách. Vieme, aké sú naše hranice a vieme, že mnohé veci sa my nezvládneme. Napríklad v Čade spolupracujeme s agentúrami OSN. Tie tam priamo pôsobia, sú bližšie vláde a môžu nám pomáhať dosahovať ten pákový efekt, tak aby každé euro, ktoré požičiame, dosiahlo maximálny dopad v s, v súvislosti s rozvojovými efektami. Na toto sa zameriavame vo všetkých našich aktivitách v regióne. Ak dovolíte, ešte by som jednu vec doplnil. Nezabúdajte prosím na to, že EIB nie je veľká inštitúcia. Práve naopak, 60 80 miliard ročne a 600 miliard eur v súvahe 3500 personálu. Svetová banka oveľa väčšia inštitúcia. To, čo oni financujú, majú priamo ľudí, personál. Tam je to až 18 eh, tisíc ľudí, alebo EBRD v Londýne. Oni robia asi osminu nášho objemu, a oni majú 1500 ľudí k dispozícii. Takže my máme málo ľudí a preto musíme spolupracovať s inými. No a keď sa pozrieme na to, že v určitých krajinách máme napríklad Agence Française de Développement, že oni tam majú svojich zamestnancov, tak sa zameriame na spoluprácu s nimi. Ak tam je niekto z Meteor, z KFW, tak sa zameriame na spoluprácu s nimi, alebo IDRDR, e alebo uh, Svetová banka, alebo Africká rozvojová banka. Takže my sme, inak povedané, nútení spolupracovať e, s ostatnými, pretože tá naša štíhla štruktúra nám vyhovuje. Niektorí v Európskej únii nás kritizujú, lebo nie sme zastúpení, nemáme kancelárie ani v každej členskej krajine. Tak to je. Len stovka z nášho personálu nepracuje v Luxembursku. Alebo teda priamo v Luxemburgu. Dobre, Európska komisia je tu zastúpená. Možno by bolo dobre objasniť veci poslancom. Mariete Jäger tu máme. Možno Komisia musí navrhnúť zmenu v EFSD+, navrhuje ju, prečo k tomu pristúpila. A samozrejme, že ste v dialogu. Čiže ako sa to momentálne rysuje? Lebo aj členské štáty majú istý záujem, majú vlastné rozvojové banky a myslia si, ak viac európskych prostriedkov pôjde do rôznych krajín, to sú peniaze európskych poplatníkov, ale tí v rade často povedia, to sú naše peniaze, nemecké, francúzské, britské, no to už je iná otázka, luxemburské peniaze a tak ďalej. Čiže my chceme, aby tieto peniaze vydávali naše rozvojové banky a nie EÚ. Predpokladám, že takto prebieha diskusia v rade. Čiže dá sa e, tie prostriedky navýšiť ešte. Za každým hovoríme keď sa povie EÚ platí, môžu dať členské štáty viac do e, tých e, trust fondov. Oni hovoria, to sú aj tak naše peniaze, všetky peniaze EÚ sú naše. Čiže ako by nerozlišovali národné a európske financovanie. Ale možno by nám komisia mohla tomu povedať viac. Prečo ste teda navrhli túto zmenu, zmenu tej stratégii a ako sa veci vyvíjajú v rade, keby ste nám k tomu mohli niečo povedať. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsednička, drahá Linda prvom rade by som chcela v mene komisie poďakovať prezidentovi Hojerovi za jeho vynikajúcu prezentáciu. Viete, že EIB vychádza zo zmluv a je teda kľúčovým partnerom, uprednostňovaním komisiou. Mm, je to tak už roky a veľmi sa tešíme z tej spolupráce. Áno, prebiehajú samozrejme aj bilaterálne rozhovory medzi našimi dvomi inštitúciami. Ale ako povedal pán Hojer, aby sa rozvojové ciele udržateľného rozvoja dokázali implementovať, aby sme dosiahli tie miliardy a trilióny, na to, aby sme to naozaj navýšili, potrebujeme zapojiť všetkých, viac partnerov, viac peňazí a teda dosiahnuť skutočný, skutočnú zmenu, skutočný efekt. Súhlasím s pánom Hojerom, že potrebujeme lepšiu koordináciu pokiaľ o tie rozvojové efekty, aby sa naozaj dosahovali. My sme preto 12. septembra minulý rok vydali oznámenie, kde sme spustili diskusiu o novej finančnej infraštruktúre pre investície mimo EU. A chcem vás všetkých pozvať ako poslancov na seminár, ktorý sa bude konať 24. januára, teda tento štvrtok popoludní a chcela by som povedať, že EIB bol našim partnerom, pokiaľ ide o IFSD. Máme 6 projektov, garančná digitálna platforma, digitálna transformačná platforma, Európska garancia pre obnoviteľné zdroje, financovanie malých a stredných podnikov a kapitál pre malé a stredné podniky. Takže pokiaľ ide o implementáciu IFSD, tak e, tam to naše partnerstvo bolo veľmi dobré a dúfame, že garančné dohody e, budú spustené, uzavreté čo najskôr. A teraz tá otvorená architektúra. Komisia je toho názoru, že otvornú architektúru potrebujeme. Potrebujeme ju preto, aby dochádzalo k investíciám aj v zraniteľných krajinách, v namierových krajinách, tých rizikovejších a preto naďalej diskutujeme so všetkými partnermi, hlavne tými európskymi, pretože článok 11.2 eh, nariadenia o FSD platí a sú tam prísne pravidlá, pokiaľ ide o implementáciu s inými partnermi, takže tí európsky, na tých sa naozaj zameriavame. Vychádzajúc z úspechu EFSD, doteraz sme prerozdelili 1,5 miliardy záruk zo strany eh, dohodnutých zo strany parlamentu a rady. To je podľa nás aj model do budúcna, vychádzajúc z investícií a musíme tie záruky preskúpiť a preto sme navrhli takýto postup. Ale toto ešte nie je konečný návrh, pretože pokiaľ tú budúcu záruku tam bude miesto aj pre štátne pôžičky, pôžičky súkromného sektora a taktiež MFA. Takže navrhujeme až 60 miliárd v tej novej záruke a radi podporíme pozmeňovacie návrhy výboru pre rozpočet. Takže chceme otvorenú spoluprácu a chceme dosiahnuť čo najväčší efekt. Ešte by som chcela úplne na záver povedať jednu vec a to, že je to policy first, že chceme naozaj tie rozvojové efekty a preto sa musíme dohodniť o tej politike ako prvej, policy first a potom pokiaľ ide o konkrétne programy, myslím si, že bilaterálne rozhovory v budúcnosti z EIB potvrdia riešenia, také riešenia, vďaka ktorým našim uprednostňovaným a kľúčovým partnerom bude EIB aj v tej otvorenej architektúre v súvislosti s riadením rizika a tými efektami. Ďakujem pekne. Ešte by som snad doplnila, že v piatok bude strategická rada EFSD. Tam je pozorovateľom parlament, takže naozaj dúfam, že prídete. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme pekne za toto objasnenie. Nevidím, že by sa hlásil niekto z poslancov, že by sa chcel niekto ešte vyjadriť. Pán Holier, chcete ešte vy prípadne niečo povedať? Nejaký záverečný odkaz pre nás? lebo zajtra budeme hovoriť o pozmeňovacích návrhoch, e, hlasovať sa bude asi o 5 týždňov. Áno, ďakujem pekne, naozaj to bola vynikajúca príležitosť a chcem sa poďakovať aj pani Jäger za jej jasné vyjadrenie Mm, toho ducha spolupráce, lebo to presne teraz potrebujeme. Všetci vieme, že EDICI bude trvať dlhšie ako Invest EU, ešte tým budú európske voľby, bude nový parlament, nová komisia, všetko nové. A preto je dôležité mať na zreteli to, že ako rada, tak aj parlament, podľa môjho názoru, očakávajú, aby komisia a EIB Eh, vychádzali z rovnakých princípov, aby sme eh, prichádzali so spoločnými riešeniami mm, a nie s nejakými rozdielnymi. Myslím, že sme na správnej ceste, potrebuje to čas. Eh, Investiu, tam boli isté komplikácie a dospeli sme k takej partnerskej schéme, ktorá podľa mňa jedného dňa sa bude dať preložiť aj do NDICI, implementovať do NDICI. Takže ďakujem ešte veľmi pekne za príležitosť prísť dnes sem. Ďakujem pekne za to, že ste prišli, za vaše vyjadrenia, aj ten prísľub eh, hľadať a nachádzať riešenia. My sme poslancov, máme tu expertov na vašej strane, v komisii a tak ďalej. Čiže naozaj očakávame, že nájdete nejaké funkčné, schodné riešenie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ako pánovi prezidentovi, tak aj ostatným zamestnancov Európskej investičnej banky. Ďakujem pekne. Okay, colleagues. Kolegyne, kolegovia, tí, čo odchádzate, prosím potichu, aby sme mohli prejsť k bodu číslo 6. Think, um, is the commission coming here? I've got, yeah. Yeah, yeah, I think they're coming up. Um, who's presenting? Felix is presenting. So, um, it is DevCo, not, not ES. <laughs> Počkáme aj na zmenu v komisii, v zastúpení komisie. Okay, colleagues, move on to item 6 now, which is an exchange of views and a... Takže bod číslo 6, ako som avizovala, výmena názorov, spoločná súhrná správa o podpore EÚ pre rozvojové krajiny pri vykonávaní agendy 2030, DG DEVCO, GR pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj. Toto je správa vychádzajúca z dohody o Európskom konsenze pre rozvoj. Ide v tej správe o to, ako EÚ a členské štáty spoločne pripravujú politiku na implementovanie e, rozvojových cieľov trvalej udržateľnosti a je to súčasť toho, čo EÚ odprezentuje v New Yorku ešte tento rok vo svojej správe e, politickému fóru na najvyššej úrovni, pokiaľ ide o implementáciu SDG cieľov udržateľného rozvoja. Spolupracujeme s, s výborom Envy, ide o správu vlastnej iniciatívy na tému aktivít EÚ pri implementácii SDG, interne aj externe. Máme aj osobitný workshop, e, vypočutie na túto tému o pár týždňov. Komisár Timmermans príde, ako aj Jeffrey Sachs zmonitorovať jeho fóra OSN. Tá správa, um, je načasovanie je zložité, chyca sa to v apríli, kedy uh, končí funkčné obdobie tohto parlamentu, kde sa spúšťa predvolebná kampaň. Máme tu Fernandesa Šora z uh, DigiDevco, ten nám povie, čo komisia momentálne robí. Aby sme mali obraz o tom, aké aktivity za posledné dva roky komisia realizovala, aby to mohlo byť prevzaté do našej spoločnej správy s výborom Envy. Pani Teo Charus je, naši spravoda- je naša spravodajkynia, nie je tu, ale má tu ľudí z kancelárie, takže oni budú ste dávať pozor na to, čo bude Felix hovoriť. Takže Felix, dávam vám slovo. Podarí sa to? Dosiahnuť tú agendu 2030? Pustili sme sa do toho správnym spôsobom. Je ten začiatok slubný? Ďakujem pekne, Linda. Dobrý deň, dámy a páni. Áno, spoločná súhrná správa iste nie je na prípravu jednoduchá, lebo vychádzajúc z inštrukcií konsenzu sa snažíme, aby to bola správa spoločná EÚ a členské štáty, čo je to naozaj komplikované. Nejde iba o to, čo robí EÚ, čo robia členské štáty v súvislosti s implementáciou agendy 2030. Čiže táto spoločná súhrná správa je takým kolektívnym výstupom z toho, čo my ako donory v rámci implementácie AG 2030 robíme. Je to prvýkrát, čo pristúpime k tomuto kroku. Vychádzajú z toho konsenzu sa takáto spoločná správa má predkladať každé 4 roky, či 2015, ktorý bol prijatý konsenzu, 2019, teda keď som bráte 4 roky, e, je prvým termínom, kedy spolu s členskými štátmi sa snažíme dopracovať k správnemu prístupu Je to prvýkrát, čo to robíme, takže je pochopiteľné, že sú s tým spojené isté komplikácie. Vychádzame z existujúceho vykazovania. Viete, že máme v OECD DAC, Svetovej banke správy, máme e RT, takže snažíme sa zhrnúť toto všetko. Agna 2030 je veľmi široká, iste viete, 17 cieľov v oblastiach, kde členské štáty Európska únia boli vždy veľmi aktívne. Z toho vyplýva, že si musíme vybrať, a to dôležitá vec pre vás. že naozaj um, máme tu na výber viacero možností, uvidíme, um, ako to dopadne. Takže je to také zhrnutie. V prvom rade musíme zachytiť to, ako sa zmenila práca EÚ a členských štátov v dôsledku konsenzu AG 2030 a ako sme teda zlepšili našu podporu um, cieľom udržateľnosti. Čiže zmena nastavenia, filozofie a konkrétne v práci. A tá práca je naozaj um, veľmi odlišná. My všetci, aj členské štáty, e, sa snažíme pôsobiť na všetky ciele. Samozrejme, že nie všetky členské štáty e, sa venujú všetkému, ale kombinácia EÚ a členské štáty znamená, e, že naozaj pokrývame celé to portfólio. A Naozaj je to dosť zložité. K samotnému obsahu by som povedal toľko, že hlavné odkazy v súvislosti s tým, čo zlepšujeme, čo meníme, sú tu určité nové iniciatívy z roku 2015. Máme politické a operatívne usmernenia k rodovej rovnosti, urbanému rozvodu, klimatickému financovaniu IKT, energetickej oblasti a potravinovej bezpečnosti. Tiež, keďže je to spoločná správa, nejde iba o to, ako sa dejú veci interne, v centrálach. Zameriavame sa na spoločnú prácu v krajinách. Teda ako EÚ a členské štáty spolupracujú priamo v krajine v súvislosti s Agenda 2030. Keďže je to agenda, vychádzajúca e, z dohody v kontexte OSN medzi európskymi krajinami a rôznymi krajinami. Je to dôležité aj v súvislosti s rokovaniami o budúcom VFR kde komisia navrhla spoločný program, toto je teda preferovaný prístup pre spoluprácu medzi všetkými štátmi a komisiou. Ale sú to aj určité príklady, kedy to nie je iba spoločné programovanie, ale aj spoločná implementácia. Sú tu určité produkty, ktoré robíme spoločne v spolupráci s nimi aktérmi Európskej únie a tiež sme začali pracovať a už sú tu určité príklady v Kenii, v Senegale eh, spoločných výsledkových rámcov, teda EÚ a členské štáty spoločne sa dohodne, dohodnú s partnerskou krajinou o tom, aký bude ten výsledkový rámec pre spoločný programovací dokument. Napríklad v prípade Kenie to máme, alebo Senegalu. Ďalej sa pokúšame vypracovať nové zamierené nástroje, externý investičný plán. Je veľmi zložité teda nové trendy vyjadriť v číslach, v konkrétnych dopadoch, nové projekty už prinášajú určité výsledky. Sú projekty, ktoré e, sú iba vo fáze ranej implementácie, ale sú aj také, ktoré boli spustené prekom 2015. Takže naozaj je trošku zložité zachytiť vplyv na um, ehm, cieľov udržateľnosti výsledok v prípade vzdelávania, to sa možno zachytiť dá, ale priemysl alebo industri- ale industrializácia nerovnováhy alebo oceány, tam sa to zachytáva vyjadrujú vo výsledkoch o dosť zložitejšie. Ja sa veľmi teším, že tu táto príležitosť e, pre mňa prísne sem, ale tiež e, sa teším, že ste veľmi aktívne presadzovali 2030 spolu s výborom Envy. Európska únia sa naozaj snaží Agenda 2030 implementovať a, a vaša správa z vlastnej iniciatívy už sa na ňu veľmi teším a e, čo najviac toho sa budeme snažiť zakomponovať do našej konkrétnej práce na spoločnej súhrnej správe. Iste viete, že to e, fórum na vysokej úrovni, na najvyššej úrovni sa chystá v júli a potom v septembri. HOPF e, v tomto roku sa duplikuje alebo sa posúva na vyššiu úroveň, tak to by som to skôr mohol povedať, pretože HLPO eh, v júli je ministerská úroveň a potom september to je eh, summit, eh, ktorý sa koná raz za 4 roky a tam teda poinformujeme o výsledku spoločnej súhrnej správy v súlade s prípravou reflexného dokumentu, ktorý ako komisia pripravujeme. Čiže predstavme to tak, že pripravujeme istú prezentáciu v konštruktívnom pozitívnom duchu, kde ukážeme, že EÚ a členské štáty sú schopné spolupracovať, ale poukážeme snáď aj na oblasti, kde by sa veci mohli ešte viac zacieliť a vylepšiť. Ale dôležité podľa mňa pre budúcu komisiu a budúci parlament bude to, aby sme sa obzreli na túto spoločnú súhrnú správu, ktorá bude prvá svojho druhu. A práve preto mm, aj my, aj členské máme trošku s tým problémy. My ako donory e, sa ťažko môžeme s konečnou platnosťou vyjadriť, pretože tie projekty sú v rôznej fáze rozpracovanosti. V roku 2023 to už ale tak nebude, keď bude vypracovaná tá druhá spoločná súhrná správa. Tam už sa to nebude môcť vyhovárať. E, vtedy komisia a členské štáty e, sa už nebudú môcť vyhovárať, že je ešte prískoro e, takéto niečo vypracovať. Takže v tomto zmysle úvodné vyjadrenia z mojej strany. Ešte raz sa teším, že tu môžem byť a rád odpoviem na vaše otázky. Dobre, Využijem príležitosť informovať výbor o tom, čo my ako výbor sme žiadali, teraz čo sme žiadali od orgánov parlamentu, aby urobili na monitorovanie eh, SDGs. Eh, pracovali sme s výborom Envy a eh, zobrali sme, mali sme správu predsedov výberov a každý rok to žiadame, pretože chceme zabezpečiť, aby teda politici kladia otázku otázky ministro, či ministri a komisia pomôžu zabezpečiť, aby sme e, v budúcom volebnom období e, sa venovali SDGs, čiže každý júl e, bude delegácia, ktorá bude posestávať z členov výboru NVA, DV, ale aj iných podľa témy. Keď pôjde o dopravu, tak tam budú kolegovia z výboru pre dopravu, keď pôjde o polnohospodárstvo, tak zase tí kolegovia, čiže europoslanci v rámci celého parlamentu eh, chápu, o čo ide v rámci SDGs. Mm, eh, tak, takisto sú pre nás dôležité mm, výročné zasadnutia COPS, eh, pokiaľ ide o HRPF, čiže aby sme monitorovali aby teda sme eh, to pripomínali inštitúciám, aby existoval určitý, určitý rámec prebiehajúcej práce v parlamente v rámci všetkých výberov o eh, cieľoch udržateľného rozvoja. Mali by sme poprosiť predsedu, eh, teda opýtať sa či sa tak stane. Čiže budú to kolegovia, ktorí sa vrátia do parlamentu, na nich to bude, aby to bol efektívny proces. Takže tí, čo e, prehrajú voľby, tak sa spoliehame na vás, aby ste tak urobili. Čiže e, z DigiDevko chápem, že ide o to, aby sme zabezpečili, že vytvoríme akýsi rámec pre podávanie správ a spoločné chápanie medzi komisiou a členskými štátmi o tom, ako by ten rámec mal vyzerať, mm, teda e, zákon, právo, aby do 2023 na budúce sme mali trošku zmysluplnejšie opatrenia eh, ohľadom toho, aký je pokrok cieľov 2030. Chcú e, niektorí... Tá, kedy vaša správa vyjde? Bude to v apríli? V polke apríla? Čiže to už nebudú žiadne zasadnutia výborov. Čiže tomu sa bude venovať budúci parlament. Judith, to je dobre vedieť, ale ja som hľadala vo svojich papieroch. Toto je správa, ktorú som ešte nečítala, ale E, teda ešte neexistuje a mám inú otázku. <clears throat> Kos, e, myslím, že e, sa stretávame s problémami, pokiaľ ide o syntézu, pokiaľ ide o členské štáty medzi dohodou z Marrakešu a finálnym hlasovaním v decembri v OSN, kde no už ma tešilo, že Rakúšania sa len zdržali tam, kde navrhli, že budú hlasovať proti ale teda pochopila som, že aj pri iných otázkach, pokiaľ ide o sexuálne, reproduktívne e, právo a zdravie, tak e, politiky, ktoré sú tu, e, teda, ku ktorým sa dospelo, tak tie nepodporujú niektoré členské štáty pri hlasovaní v OSN. Čiže chcela som využiť tento bod na programe a opýtať sa, či by ste k tomu mohli niečo povedať respektíve ako vy vnímate toto ovplyvňovanie našich programov a e, tú syntézu. E, ešte niektorí kolegovia sa chcú niečo opýtať? Nie. Mm, Felix, e, Judith e, rozširuje rozsah tohto bodu, čiže otázka mm, e, teda všetkého, e, e, k čomu sa členské štáty zaviazali v rámci tejto agendy Čiže vlastne sa odchylujeme od iných e, bodov, ktoré boli prijaté v 2015 a v agende 2015. Myslím si, že e, o čo ide v rámci tejto Joint Synthesis Report je zachytiť, čo členské štáty robia, čo robí Európska únia. No a podľa nášho názoru tu, keď to navrhujeme, tak sa budeme snažiť tam prezentovať e, toto čo najširšie, čiže vyvážiť E, teda e, to, ten súhrn, čo nebude ľahké, ale to neznamená, že sa obmedzíme na všetko, kde e, panuje absolútny konsensus. Hm, možno nejaký členský štát, ktorý nesúhlasil hm, s otázkou migrácie alebo s inými otázkami, hm, tak tam sú ale potom ďalšie členské štáty, ktoré implementujú projekty v týchto e, konkrétnych oblastiach a to sú oblasti, to sú body, ktoré e, sú v rámci agendy 2030 e, eh, s cieľmi a, a s opatreniami, čiže e, neviem, prečo by sme to nemali prezentovať mm, teda ako niečo, čo robia členské štáty spolu, či je to SDG 5 pre rodovú rovnosť, alebo STG 10, mm, pokiaľ ide o nerovnosť poznám ich na spameť a môžem ich povedať všetky e, skoro. Takže takýmto spôsobom sa na to budeme pozerať. Myslím si, že aj ten cieľ, ako sa dostávame do ďalšej fázy, tak e, cieľ bude v roku 2023 byť v situácii, kedy môžeme e, presnejšie podávať správy o SDG a o cieľoch a ukazovateľoch, čo je čosi, čo teraz nenájdete. Sú tam veci, ktoré sú zoskupené podľa SDG do SDG 5, po SDG 5, ale nie ciele a ukazovatele. Čiže na tomto začneme pracovať s členskými štátmi a keď e, dostaneme návrh NDICI o e, rámci spoločných e, výsledkov, tak e, potom, im, potom na tom budeme pracovať lokálne. A tu sme začali diskutovať s OSN a s, s novým, e, teda s reformou nového e, rozvojového systému. Chceme dynamizovať spoluprácu na lokálnej úrovni, pričom Agenda 2030 bude slúžiť ako usmernenie, ktoré bude informovať o výsledkoch. Takže zároveň, keď sa pozriete na to, čo členské štáty robia interne a externe, tak zistíte, tak tam je tam dobrovoľné e, národné revízne systémy, čo bude kľúčový element pre HRPF to je ten štvrtý a končí to summitom v septembri a tým sa uzavrie prvý cyklus 4 eh, rokov od eh, eh, začiatku agendy. Čiže myslím, že je to plat, web stránka Sustainable Knowledge. Tam nájdete tie dobrovoľné e, národné revízie, ktoré prezentovali členské štáty EÚ. Zatiaľ ich je 130 Čiže pre proces, ktorý začal mhm, teda ako taký eh, dosť kritizovaný, tak mm, sú tam od všetkých, eh, teda od 20 členských štátoch, štátov. Zistíte, že keď eh, pôjdeme, sa pozrieme na september, tak 90-95% členov EÚ bude mať predložené e, dobrovoľné národné revízie. A s týmto sa musíme zosynchronizovať ako e nie len interne, ale aj externe a snažiť sa to zohľadniť, keď budeme pracovať na programoch, na mm, spolupráci, že toto nie je globálna diskusia, ktorá e, prebieha celoplošne a myslím si, že je to dôležitý politický cieľ, ktorý s vami zdieľame. Ďakujem. Viem, že predsedníctvo teda rumunské predsedníctvo je veľmi aktívne, stretla som sa s nimi v New Yorku, majú osobitný výber, výbor, ale myslím, že mm, my ako výbor by sme mali sme zabezpečiť, aby naši členovia vedeli, kedy podávajú správy ich vlastné krajiny, že to budú monitorovať a e, chcela som sa opýtať, aby sa zviditeľnilo, čo robí EÚ, tak e, aby aj poslanci v našich partnerských krajinách vedeli, oni nie sú informovaní, čo Európska únia robí v ich krajinách. Nigeria, Kenia, oni majú osobitný výbor vo svojich parlamentoch, e, ktoré sa zameriavajú na SDG, e, aby vedeli, že my na tom pracujeme aj my a môžu sa pozrieť na to, ako Európska únia prispieva mm, do ich národného plánu pre plnenie SDG. Michel, chcel si sa niečo opýtať? jednoduchá otázka. Čo sa týka metódy, žiadate príspevky od krajín. Ja sa pýtam, ako sa tá správa bude schváľovať. Asi je to eh, spolu s členskými krajinami, Eh, vy to naformulujete nejako a potom sa k tomu budú môcť vyjadriť členské krajiny, ak sa ich to teda bude týkať. Ale chcel by som byť trošku eh, uistený o tom, že členské krajiny nemôžu nanútiť svoj uhol pohľadu. Má dostatočnú autoritu komisia povedať, že takto sa staviame k 28 správam a teda nenechať si nič nanútiť zo strany členských krajín. Ak ste sa už na niečom podobnom podielali, tak e, každé ministerstvo sa snaží ukázať v tom najlepšom svetle, takže mám isté pochybnosti, čo sa týka toho, ako to bude vypracované. No, v našej správe sa tomu budeme venovať pokiaľ ide o interné a externé aspekty, aké podávame výkony Komisia nie je len schránka, kde členské štáty zasielajú veci a komisia povie, toto je to, čo nám poslali a toto nám hovoria. Komisia to by mala nejak, akože nejak ohodnotiť ten pokrok, aby sme vyvodili závery, pretože inštitúcie, ak to nebudú robiť, tak to budú robiť iné organizácie mimovladné. Takže my sami by sme sa mali pozrieť na to, čo robíme a nenechávať to na externých organizáciách a akademikoch, aby porovnávali, čo Nemecko, Francúzsko alebo Taliansko robí, alebo či, či tam zaostáva Európska únia ako celok. Viem, že komisia položí túto otázku. Potom ešte jedna odpoveď a uzavrieme diskusiu. Felix. Um. Ďakujem, Šárlo. My sa snažíme byť otvorení z oči vočím členským krajinám, čo od nich chceme a aj to, čo my chceme dosiahnuť. Ak sa nám páči nejaký príklad, lebo sa nám to zdá novátorské, tak potom e, sa pýtame členských krajín, či by je to tiež niečo, čo by ich zaujímalo, aby mohli upraviť svoju, svoje pracovné postup, postupy vo vzťahu s agendou 2030. Tam, kde my máme e, väčšiu kontrolu je, že vyberáme príklady podľa istých kritérií, teda nielen čo sa týka výsledkov, ale aj metódy, teda že to dokazuje dobrú spoluprácu členských krajín alebo členských krajín a EÚ a že to prináša dobré výsledky na miestnej úrovni. Ja e, vám môžem povedať, že ešte možno, že trošku chýbajú konkrétne výsledky dobré príklady a možno nie sme dostatočne ambiciózni pri metóde, čo znamená, že ja sa chcem stretnúť s členskými krajinami a opýtam sa ich, čo presne by chceli napríklad predať OSN. A podľa toho by sme mohli nejak upraviť agentu 2030. Nešlo by iba o zoznam projektov, rovnakých v roku 2018 ako v roku 2012, teda buď e, umožniť e, vzdelávanie pre dievčatá alebo očistenie moria a oceánov, ale skutočná zmena postoja. Aby som odpovedal Linde, bude to stručné. Máte pravdu, pokiaľ ide o parlamenty. Jedna z vecí, e, na ktorých trváme v rámci dobrovoľných národných eh, revízií. To je súčasť agendy 2030, že tieto dobrovoľné národné revízie budú prezentované eh, členským štátom OSN v HRPF eh, s najväčšou možnou zastúpenosťou zainteresovaných strán. To sa netýka len parlamentu. Chceme, aby zapojili občianskú spoločnosť. To je jeden z kľúčových elementov, pokiaľ ide o budúcu implementáciu agendy aby e, mali zodpovednosť členské štáty OSN, aby sa zapájala občianská spoločnosť do stanovovania priorit v rámci SDG a myslím si, že to platí aj pre parlamenty. V tomto prípade viete, že mám viacero možných príkladov, kde niektoré z vlád, e, e, teda delegácie v parlamentov a ďalšie organizácie lokálne, teda ukázali im, že Eh, VNR sú prezentované 120 eh, členskými štátmi OSN. To je niečo, čo sme nikdy nemali doteraz. To je prezentácia vlády sprevádzaná určitým počtom spoločností, zástupcami spoločností, ktoré prezentujú, čo si myslia, že by sa malo udiať počas najbližších rokov pred celým svetom, pred uh, zhromaždením členských štátov OSN Takže to bude mať určitú eh, opravňujúcu právomoc. Je tam parlament, to je dôležité pre vás aj bude dôležité v budúcom období. Dobre? Takže mohli by sme sa poďakovať hm, riaditeľovi, pánovi riaditeľovi za eh, aktuálne informácie. Takže o tom bude diskutovať ďalší parlament, keď dostaneme tú správu Delegácie sa pripravia na cestu do New Yorku v septembri. Naša delegácia sa zameria na um, zasadnutie na vysokej úrovni v septembri, lebo v júli parlament ešte nebude vytvorený po voľbách. Takže ďakujem, že ste prišli. Som si istá, že e, sa tomuto budeme venovať v priebehu času. Okay, we're going to move on to, to item 7. I'm starting the commission. Takže bod 7. Myslím, že bude dobré, keď ľudia budú vidieť, eh, eh, s kým hovoria. Yeah, I, I don't know whether Leo can can, can coming. Are you staying? You can... Takže. Yeah, because um, I want to get. I mean, why, so we moved on to item seven, which is. Bod 7, situácia v Konžskej demokratickej republike krajín, o ktorej sme hovorili niekoľkokrát v našom výbore, pokiaľ ide o rozvojovú spoluprácu, pokiaľ ide o ľudské práva, vieme, že sme dali Sacharovovu cenu doktorovi Mekwegimu za jeho prácu e, v nemocnici vo východnom Kongu, ale za jeho úžasnú prácu pre práva žien v Kongu. A e, teda dostal Nobelovú cenu za miera. Mali sme stretnutie s Emanuelom Dumerom mm, e, o práci, ktorú on a jeho tým robia. Ušlo mi to Ušla mi tá prezentácia, to mám mrzí, ale je to dôležitá práca, ktorá sa tu deje. A teraz samozrejme dnešná téma voľby, mm, tam, ktoré sa udiali počas e, vianočného obdobia. Kolegovia vedia, mám tu veľa poznámok, ale kolegovia vedia, že výsledok volieb je, mm, je napádaný a myslím, že boli um, teda ešte výsledok nie je jasný, ale požiadam komisiu, aby to vysvetlila, ale možno požiadam teda niečo, čo som nevedela, kým som nedostala oznámenie, že e, Bad Uvry, veľvyslanec EÚ, e e, bol požiadaný, aby opustil Konštú demokratickú republiku, takže o tomto by ste nás mohli informovať. Čiže aký je stav našej delegácie v Kongu? Um, first... Heraldus Rieland z ESVČ ako prvý. Bude hovoriť o monitorovaní volieb a potom Francesco Di Mauro možno viac o snahách e, pomôcť v tej politicky nestabilnej situácii v Kongu. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem za príležitosť byť tu. Som rád, že tu vidím niekoľko tvári, s ktorými som sa stretol na misii v Gineji. Možno úvodom je to e, diskusia, ktorá má byť stručná, možno na úvod tie body, ktoré ste vy uviedli. Ústavný súd rozhodol, o, vo veci teda zo soboty na nedelu v dvoch veciach. Zamietol tie sťažnosti a v tú istú noc ešte prehlásil konečné výsledky prezidentských volieb v prospech eh, Felix Tisekedyho. To je teda posledný vývoj, čo sa týka faktov a vývoja v Kongu. Koncom decembra sa na nás ako delegáciu obratili, aby sme mu zatelefonovali. Mali sme 48 hodín a my sme žiadali, aby prišiel do sídla. Takže uvidíme, ako sa to vyvinie. E, aké boli dôvody uvedené konžskými úradmi? Bolo to po rozhodnutí predložiť o rok sankcie, reštriktívne opatrenia, ktorým podliehajú niekoľky konžskí e, obyvateľia, ktorí sú členmi vlády. Po predložení sankcií ministerstvo zahraničných vecí oznámilo že zvažujú e, odplatné opatrenia a toto bolo to prijaté opatrenie koncom decembra. To sú teda tie dva špecifické body, o ktorých ste hovorili. A ako si viete predstaviť, zblízka sledujeme situáciu v Kongu. Voľby prebehli, čo je samé o sebe pozitívne. A konžskí obyvatelia sa mohli vyjadriť eh, prostredníctvom hlasovania. Boli isté logistické ťažkosti, ale to nejak veľmi neovplyvnilo samotný priebeh volieb. Ľudia mohli ísť eh, vo veľkom počte hlasovať vzhľadom na okolnosti. To prebehlo celkom dobre deň volieb. Boli tam aj zástupcovia Africkej únie, Čadeku a taktiež mm, interní volební pozorovatelia. Možno, že viete, že prebehol summit 17. januára v Addis Abebe osobitný summit. tá trojka SADEK a potom e, summit, ktorému predsedal e, prezident e, Ruandy Kagame a hovoril o situácii v Kongu. Tento neformálny summit sa vyjadril 17. januára a spochybnil dôveryhodnosť výsledkov a chcel pozastaviť prehlásenie volebných výsledkov. My sme podporili túto iniciatívu, ale odvtedy, ako som už povedal, odpovedi na vašu otázku, stredu, pardon, sobotu zasadol ústavný súd a rozhodol zamietnúť dve odvolania a Felix Tišege bol predsa len určený za víťaza volieb, prezidentských volieb. Hovoril som o istých logistických ťažkostiach, tiež spochybnenie výsledkov. Bolo jednoznačné prehlásenie dvoch medzinárodných volebných pozorovateľských misií, aj tej e, vnútroštátnej, tiež spochybnili výsledky, ale od rozhodnutia ústavného súdu Africká únia sa rozhodla, že pozastaví misiu na vysokej úrovni do Kinshasy. A tak ako celá oblasť aj pri Kongu máme záujem o čo najstabilnejšiu situáciu aj v záujme samotných obyvateľov. Teda výsledky volieb musia jednoznačne ozrkatovať vôľu ľudu. My sme neustále apelovali na mierové riešenie akýchkoľvek sporov, aj možnosť e, mieru milovne demonstrovať. Vždy sme jasne povedali, že sme boli partnerom A kolegovia o tom iste budú za chvíľočku hovoriť. Využívame túto príležitosť. Hello že to budú africkí ministri dnes a zajtra na ministerskej konferencii AUEU, e ktorá sa bude konať zajtra do obeda. No a v rámci tohto zasadnutia sa iste využije príležitosť na diskusiu s africkými partnermi predtým, než príjmeme nejaké ďalšie kroky alebo zadefinujeme novú pozíciu Európskej únie. Vysoká predstaviteľka hovorila o otázkach Konga aj dnes ráno na Rade pre zahraničné veci. Čiže toľko to by som snáď povedal na úvod aby som ponechal priestor pre výmenu názorov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Áno, kolegovia, ste budú mať otázky. Nech sa páči, teraz máte slovo vy. Ďakujem pekne. Dobrý deň. Áno, my ako komisia implementujeme obrovské problémy v Konskej demokratickej republike 11. Európsky rozvojový fond e, a nad jeho rámec ešte ďalšie rozpočtové riadky, napríklad ľudské práva a tak ďalej. Možno som chcela spomenúť, čo sme urobili e, pre voľby a potom tak širšie. Takže čo sa týka volieb, tak sme predložili fondy, financie 20 miliónov e, eur pre voľby v rámci príprav E, volebného procesu orgánom, aby, stanovili, aby povedali, si, že tieto, povedali sme, že tieto financie sú k dispozícii, žiadne externé financie neboli použité, čiže vyčerpali túto podporu vrátanie logistiky z Monusko a to nebolo využité, čiže oficiálne bolo povedané, že e, zvládneme to sami, čiže nechceme pomôcť a okrem toho samozrejme <clears throat> čo sme urobili, e, že sme podporili e, domáce e, sledovanie, monitorovanie. 20 tisíc sme, pozorovateľov sme podporili priamo, ďalších 40 tisíc nepriamo. To, že mohli pozorovať tieto voľby, to je dôvod, prečo sme nemohli zaujať tvrdé stanovisko, tak povediac, a povedať, že mm, kandidát teda prez, kandidát prezidenta e, bude e, zvolený, pretože to monitorovanie bolo tak evidentné, teda tam bolo evidentné, že tie čísla e, nesadeli, čiže tam je ten nátlak, ktorý vyvíjali občania Konga. Potom teda občianské vzdelávanie ženy, 47%, to nebolo vysoké číslo, pokiaľ ide o účasť žien, ale predsa len hm, treba povedať, že ako Európska únia sa v plnej miere zapájame a poskytujeme hm, spoluprácu. E, Aaron McCavan, podpora, ktorú sme poskytli východnej časti Verunga, ale aj Veramba, to je ďalší park, ale je to veľká podpora, ktorú poskytujeme týmto oblastiam aj ako stabilizáciu a poskytujeme ekonomické možnosti pre ľudí, ktoré žijú v okolí parkov a nemáme, nemôžeme zabudnúť, že poskytujeme podporu základným službám v sektore zdravotníctva 170 miliónov e, v tomto sektore to ide na podporu ľudí, ktorí majú prístup k základným službám, čiže naša spolupráca prebieha a 85 našej spolupráce eh, je teda viazanej, čiže musíme sa pozrieť na to, eh, teda výsledok, mm, o tom treba diskutovať eh, v politickom, o politickom zložení novej vlády, či je tu otvorenie pozitívnejším teda stanoviskám reform, z zreformovanejšej agende potom zmeny v policajnom sektore, v justičnom sektore. Najmä v justičnom sektore veríme, tam je niečo, čo chceme urobiť. A teda doteraz sa nám to nepodarilo, čiže je tam je to stále ešte dosť kritický sektor, čiže bude to závisieť od toho, aká bude nakoniec vláda a samozrejme naše politické posúdenie. Ďakujem. Justičný sektor je sektor, ktorý je dôležitý. Viem, že doktor McGuegiov to povedal, že pachatelia musia vedieť, že budú stíhaní. Ženy, ktoré majú deti, musia vedieť, že ľudia e, budú stíhaní za svoje e, skutky. Zase si Klinia. Non entro nei dettagli anche perché molte cose sono state... E, ďakujem, bez toho, aby som zachádzala do podrobností, mnohé tu už odznelo. Tieto voľby sú hlbokou ranou pre obyvateľov Konga. Ťažko sa o tom hovorí, ale dve otázky. Pýtam sa, či sa sankcie zachovajú, tie cielené sankcie namierené proti tým, ktorí porišili ľudské práva a sú zodpovední za spáchanie zločinov v Kongu. A pýtam sa, či teda budú ešte platiť v súčasnosti totižto títo delikventi, kriminálnici, ešte stále vyčínajú. A nepochopila som, aký je skutočný postoj EÚ po tých voľbách. Chcela by som vedieť, či e, je tu spoločné stanovisko EÚ. Ak áno, tak aké je? Hovorili ste o rade e, z dnešného rána. Bola tam pani Mogherini prítomná. Viete, ako to dopadlo? Čo sa nám povedalo o Konžskej demokratickej republike? Sú ešte nejaké ďalšie otázky? Maria? Mňa by zaujímalo, či EÚ od začiatku počítala s tým, že sa zmanipuluje volebný výsledok. Aký ste mali pocit e, z tej kampane, ako ste to vy vnímali. Africká únia spochybňuje tiež e, výsledky volieb, ako bude napredovať e, Africká únia. To je podľa mňa zaujímavé. Čo si myslíte vy? Um, so... Ďakujem. Mikrofón off, Cecil. Uh, prosím, Cecil, vypnite si mikrofón. Neviem, kto bude odpovedať. SVČ. Thank you. Ďakujem. Základný výsledok zasadnutia z dnešného ráno, pokiaľ viem, je nasledovný išlo o to využiť príležitosť zatrajšie ministerské stretnutie aj s africkou e, stranou a zistiť, aká je reakcia, hovoriť teda o tejto téme a potom bude nejaké verejné stanovisko vydané k nedávnemu vývoju. My sme neustále konzistentne venovali pozornosť e, postoju Africkej únie, Sadeka a oblasti Veľkých jazier. Podporili sme ich prehlásenia. Podľa nás sa uberali správnym smerom a my sa snažíme v širšom kontexte vnímať to, čo sa v Kongu udialo a preto sa nám ľahko podporilo stanovisko Africkej únie OSN. A ako som už povedal v úvode, jasné závery aj našej pozorovateľskej misie, ako aj tej konžskej. Snažili sme sa teda zamerať na tie výsledky v našej analýze. Ak sa pozriete na rôzne správy, tak je tam nesúlad medzi výsledkami prezidentských volieb a parlamentných a krajských. Takže ten proces ešte nie je završený, aj keď ústavný súd už rozhodol v noci zo soboty na nedelu, ale predsa len to ešte beží, čo sa týka tých ostatných dvoch volieb. Vidíme, ako to dopadne, pretože to bude mať opad aj na rovnováhu síl v Kongu a na vytvorenie vlády. Teraz je priskoro. Špekulovať, ako by to mohlo dopadnúť. Ale my sme žiadali o transparentnosť výsledkov aj zverejnenie výsledkov. Tých kompilačných, e, od tých kompilačných stredisk. To v záujme transparentnosti a v snahe naozaj dať čo najväčšiu legitimnosť výťazom týchto volieb. Je to zaujímavý vývoj podľa mňa. na strane Africkej únie. Teda také silné postoje v kontekste konžských volieb. Aj keď je túto rozhodnutie za Dizabeby zo 17. januára, a zatiaľ to nemalo za následok tú misiu na vysokej úrovni ale predsa len je to zaujímavý vývoj. Sú tu rôzne postoje, aj čo sa týka členských krajín EÚ, ako aj Africkej únie. Ešte nemáme európske stanovisko pri politických otázkach treba byť trošku obozretný, pretože to nebude SVČ, ktorá sa vyjadrí k politickým otázkam. Jednoducho členské krajiny sa musia zhodnúť na línii. Čo sa týka sankcií, sankcia to bola vlastne prvá otázka, boli predlžené o rok. Kedykoľvek môžeme hovoriť o reštriktívnych opatreniach z oči voči jednotlivcov, môžeme prehodnotiť kedykoľvek takéto rozhodnutie. Tá možnosť tu teda je. Asi je prískoro hovoriť o tom, čo sa stane, keď celý proces bude už završený, ale môžeme to prehodnotiť, keď to teda završené bude. A rozhodnutie o sankciách. V tom prehlásení o účeloch sankcií. Tam sú dôvody, ktoré súvisia s porušovaním ľudských práv a taktiež dôvody súvisiace s volebným procesom. A na to sa asi treba pozrieť po volebnom procese a uvidíme, ako sa to vyvinie. Teraz je prískoro. Ďakujem. Asi netreba nič dodať. Členské krajiny nemajú konečný postoj, teda nie je zväčšie, preto sa to nedá nejak urýchliť. Takže budeme to naďalej zblízka sledovať. Ďakujem pekne za to, že ste sem prišli. Bod 8. Ostávame v Afrike. Budeme hovoriť o Eritreji. Neviem, či by sem prišiel niekto z SVČ aj komisie. Takže vysvetlím kontext, prečo máme tento bod o Eritreji dnes na programe. Už sme o Eritreji hovorili v minulosti a kolegovia dobre vedia, prečo európska spolupráca s Eritreou bola zmrazená. A hovorili sme o tom opäť pred pár mesiacmi, keď komisia chcela oživiť e, istú spolupráci, spoluprácu s Eritreou. Teraz komisia navrhuje zásadnú zmenu politiky vo vzťahu s touto krajinou a taktiež by ste mali dostať informácie od nášho sekretariátu práve o tom návrhu komisie, ale aj o predchádzajúcom stanovisku parlamentu k Eritreji. Prosím, tí, ktorí odchádzajú z miestnosti, aby tak urobili potichu, pretože to trochu ruší. Čo sa zmenilo v uplynulých mesiacoch? Zdá sa, že je tu isté zblíženie medzi Eritreou a Etiópiou, čiže nejaký zárodok vzťahov. A SVČ a komisia nám asi povedia viac Komisia eh, chce podporiť tento zárodok a eh, chceli by sme eh, znova sa približiť k Eritreji. Čiže prevod, možno, že si pamätáte, že sme mali program o výške 200 miliónov eur. Veľmi málo sa toho použilo kvôli tomu, že sa ten program nikdy nerealizoval kvôli ľudskoprávnym aspektom. Ale teraz komisia chce aktívne podporiť novú mierovú iniciatívu a previesť 180 miliónov eur z toho programu do toho afrického trastového e, fondu, aby sa to dalo čo najskôr využiť v Eritreji možno, že obnoviť e, cesty medzi Etiópiou a Eritreou až k prístavom. Kolegovia by asi mali vedieť, že ja nepoznám podrobnosti, čo sa týka e, kritérií pre použitie týchto prostriedkov. Sú tu iba správy z misií do Eritreji a ešte stále sú pochybnosti, či sa naozaj niečo mení, či sa zlepšuje ľudskoprávna situácia. Dochádza k istému otvoreniu. Takže najskôr experti a potom možno priestor na otázky. Pán eh, Hans Stalsberg, výkon E, dočasne poverený riadením pre e, západnú Afriku a potom Patrik Simona z e SVČ. Najskôr za komisiu. Linda, a uh, uh, Ďakujem pekne, Linda, ďakujem za pozvanie dnes. Viete, že komisia a naše oddelenie, že nám veľmi leží na srdci dialog s Európskym parlamentom na tému Eritrea. Áno, došlo k veľkým zmenám v Eritreji v africkom rohu a to kľúčové novum je podpis deklarácie o miery a priateľstve medzi Eritreou a Etiópiou v júli minulého roka, čím sa ukončilo viac než 20 rokov konfliktu. Medzinárodné spoločenstvo reagovalo veľmi pozitívne na tento vývoj. Iste viete, bezpečná OSN zrušila embargo vývozu zbraní pre Eritreu v novembri roka. Eritrea predseda chartumskému procesu a tiež je v Rade eh, OSM pre ľudské práva a je tu aj eh, nové partnerstvo medzi eh, Eritreou, Etiópiou a Somálskom. Toto sú naozaj pozitívne časy pre krajiny a celý región. Už ľudia cítia tie prínosy, otvorili sa hranice, obnovila sa komunikácia lety a Taktiež e, voľný tok tovarov spôsobuje znižovanie cien v Eritreji. Pre obe vlády sú kľúčové priority rovnaké a zdôrazňuje to hlavne etiopská vláda, je otvoriť e, eritrejské cesty a prístavy e, dovozu z Etiópie. To prispieje mieru, ekonomickej spolupráci a ekonomickému rozvoju. Dialga najvyššie najvyššej úrovni a k tomu ešte viac povie Patrik s Európskou úniou poukázal to, že ruská vláda chce v reformách ďalej pokračovať, vrátanie demobilizácie ľudí, keď sa uvoľnia pracovné príležitosti. Momentálne ešte k reformám nedošlo. Pokiaľ je o ľudské práva, ale vláda zdôrazňuje potrebu, aby sme im pomohli tvoriť podmienky pre takéto reformy. My navrhujeme nový prístup voči Eritreji. Toto podporila aj COAFRE, pracovná skupina Rady pre Afriku v decembri. Chceme posilniť politický dialog s vládou na podporu reforiem, ľudské práva, národná služba, National Service a tiež posilnenie mierovej dohody a hospodárskej integrácie. E, sú to dve paralelné cesty, ktoré chceme tlačiť naraz princípy zapojenia, principles of engagement požadujú pokrok e, na oboch osiach, národná služba aj ľudské práva, pokiaľ ide o ďalšiu spoluprácu. Bohužiaľ doteraz tie výsledky nie sú bohviaké, preto sme ešte v 11. EDF nevydali ani jediné euro čo je nevýhodné pre Eritrejčanov a tiež politický dialog, tam tiež nejaký hmatiteľný prvok nebol dosiahnutý. Uh, Pokus o zachovanie predchádzajúceho prístupu povedie k e, úplnému odsunutiu na vedľajšiu kolej EÚ. To by bolo premeškanou príležitosťou v, v, v africkom e, rohu, e, čo je teda absolútne nepriateľné. Aby sme tieto paralelné osy obec vládli, máme tu vynikajúcu príležitosť na obnovu vzťahov s vládou. Politická os aj um, vo spolupráce musia pokračovať, inak e, hrozí Eritreji e, krok späť. Preto komisia plánuje navrhnúť výboru EDF v marci transfer 180 miliónov do trastového fondu a tento návrh bude vychádzať z novej stratégie, o ktorej budeme hovoriť členskými štátmi a s parlamentom. Štyri také komponenty máme. Peniaze pôjdu štyroch hlavných intervenčných oblastí. Po prvé infraštruktúra, cesty obnoviteľná energia, druhá, po druhé tvorba pracovných miest, e, ďalšie vzdelávanie, odborná príprava, po tretie, podpora MMF eh, v kontaktoch s eritrejskou vládou na tému ekonomických reforiem a po štvrté kultúra, uznanie významu Eritrejčanov a vlády, teda čo, toho významu, ktorý mm, Eritrea ako krajina aj ľudia pripisujú kultúre. Teraz chceme ukázať, že sme k dispozícii že sme otvorení obkom Trust Fundu dostal za úlohu 20 miliónov dať na obnovu ciest, program obnovy ciest a chceme existujúce trust fundové zdroje e, navyšovať, aby sme teda ukázali, že e, my sme pripravení a ja dúfam, že do konca tohto mesiaca to členské štáty podporia. Považujeme trastový fond za e, ten správny nástroj. Pre Eristreu je to v súlade s cieľmi tohto fondu, čo nám aj umožňuje reagovať e, rýchlo. Normálne bežné programy by tomu nevyhoveli. Komisia 8. februára chce posilniť politickú úroveň, čo to nebolo úplne potvrdené. Ak sa to podarí, tak prídeme k vám a povieme vám, aké výsledky sme dosiahli. A čo plánujeme ďalej. Ako som už povedal, budeme vás informovať. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Jasne ste to povedali. A pán Simone z SOVČ ako ďalší. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja nebudem opakovať to, čo už povedal kolega lebo to povedal veľmi dobre. A teda len zopakujem, však sme nám regióne naozaj došlo. Mierová dohoda, mierový proces, ktorý sa spustil medzi Eritreou a Etiópiou od júla minulého roka. Trilaterálne vyhlásenie, tripartitná dohoda o spolupráci medzi Etiópiou, Eritreou a Somálskom Máme tu rôzne spojenectvá a meniace sa vzťahy v regióne. A z uvedených dôvodov vyplýva, hlavne pokiaľ je o vzťah Etiópie a Eritreje, e, toto je naozaj veľká príležitosť, bilaterálna aj regionálna. A my sme v kontakte aj s regionálnou organizáciou, chceme ju posilniť. A myslíme si, že to je naozaj príležitosť konať podporne. Pre nás je dôležité to, aby sme toto využili ako katalizátor pre ďalšie zmeny. Ale tú kryštálovú gulu nikto nemáme, do budúcna nevidíme, môžeme len dúfať, že tie obnovené vzťahy medzi Eritreou a Etiópiou budú naozaj príležitosťou pre Eritreu a teda že dôjde k reformám hospodárstva a že sa to prejaví aj na politickej úrovni. Ale to sú zatiaľ iba špekulácie. My chceme zaramcovať tento proces a obnoviť našu spoluprácu. Nebola nikdy úplne prerušená, ale možno sa trochu oslabila. No a na to je potrebný rozumný, zmysluplný politický dialog. A preto bolo potrebné spojiť sa s eritrejskými špičkami a dostali sme signály, že je tu záujem aj o politické prepojenia, áno, ľudské práva, hospodárstvo, migrácia, to sú všetko také samozrejme témy a budú teda práca aj chartumskému procesu. To je veľmi zodpovedná úloha. Čiže my sme mali pocit, že toto obnovené, tieto obnovené vzťahy e, musia mať také dve komponenty. Čiže áno, my chceme byť relevantní v tom procese zbližovania, chceme pomáhať, vytvárať a obnovovať prepojenia medzi Etiópiou a Eritreou, chceme podporovať tvorbu pracovných miest, kultúrnu oblasť a tak ďalej, ale to musí ruka v ruke s, s zmysluplným politickým dialogom. A preto je dôležité to, aby sme otestovali, podrobovali tento prístup neustálým kontrolám. A ako povedal kolega, mm, radi prídeme do rady alebo sem a poinformujeme vás o ďalšom pokroku. Politický dialog, z Eritreou nie je jedinou platformou pre vzájomné diskusie a zapojenie s Eritreou. Viete, že Eritrea v OSN prejde previerkou tou pravidelnou univerzálnou, ktorá sa práve v Ženeve spúšťa. Čiže aj tu sa EÚ môže viediť k ľudskoprávnym otázkam. Táto situácia stále nie je zďaleka uspokojivá. Tiež sa stáva Eritrea členom e, Rady pre ľudské práva OSN. Čiže Eritrečanom navrhneme, aby mm, toto členstvo tiež využili. Potom je tam chartumský proces, dôležitý. Minulý týždeň sme mali misiu kolegovia boli v Eritreji a vysvetľovali im, o čo pôjde, lebo oni ten proces nevnímajú pozitívne. Čiže fakt sa snažíme pôsobiť na viacerých frontoch s tým, že tento prístup musí napredovať, aby sme stále mali na zreteli ten dlhodobý cieľ s Eritreou, to je podpora reforiem politických a hospodárskych, lebo krajina ich zúfalo potrebuje. Naozaj potrebuje prejsť transformáciou so silným zameraním na ľudskoprávnu situáciu, ktorá je stále znepokojivá. Ďakujem. Ďakujem. Neviem, či sa kolegovia chcú niečo spýtať. Norbert a potom Judith. Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať obom hosťom. Ja si myslím, že zmeny v Etiópii sú obrovské. To, čo sa udialo, čo sme vnímali veľmi kriticky v s Etiópiou, sa postupne zlepšuje. Ich glaube schon, dass wir... Ja si myslím, že by sme mali byť v Eritreji veľmi aktívni, aby sme tejto krajine naozaj dali šancu. A dôležité je, aby to nadviazalo na politický dialog, aby to teda nadviazalo politický dialog a aby sa zlepšili podmienky pre Etiópiu ako takú, pretože Etiópia je tým stabilizačným faktorom v celom regióne. No a ak sa Etiópia mení pozitívne, tak by sme, myslím, mali tento proces iste podporiť a do toho spadá aj to, že e, v Eritreji naša zvolená politika e, dosiahne to maximum. Moja otázka na vás. Vnútropoľská situácia v Eritreji zmenila sa citeľne? A sú tu už aj nejaké indície toho, že počet eritrejských migrantov alebo migrantov celého tohto regiónu Eritrea Etiópia, že postupne klesne, alebo už aj klesol. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz Judith. My sme hovorili o rozvojovej spolupráci s Eritreou v poslednom období častejšie. Spomínam si, že výbor povedal, že keď ten národný indikatívny program bol podpísaný, že teda nie sme spokojní, naopak, a že si myslíme, že ľudskoprávna kondicionalita je, nie je postačujúca. IDF výbor rady plne ignoroval naše výhrady, výhrady parlamentu a my sa neprichádzame s výhradami k výdavkom z EDF eh, dennodenne. Toto bola naozaj veľmi jedinečná situácia, keď sme tu potrebovali upozorniť. Ďalší problém spočíva v e, tom, ako parlament môže kontrolovať Africký e, poberenický fond, tento trastový fond. Je tu viacero prvkov, ktoré musia zapadať. Áno, 200 miliónov eur v Národnom indikačnom programe pre Eritreu. Áno, to sa nedalo vynaložiť, bolo to zložité. V 10. EDF sa nevydalo takmer nič, buď to preto, lebo sú potrebné vlastné pravidlá, a teda infraštruktúrne projekty, keď si nie ste istí, že to je v súlade. s podmienkami na 100%, napríklad vojenské, civilné využitie a tak ďalej, tak sme nevydali Eh, tie peniaze eh, v desiatom a nevydáme asi v 11. EDF. Ale už sme o tom vtedy hovorili, hovorili sme o teskej diaspore. Oni hovorili, čo to je 200 miliónov pre Asmaru, pri tom, ako sa oni správajú. Takže tie peniaze eh, sa nevynaložili. Vy ste ráde navrhli a parlament tam samozrejme žiadnu kontrolnú funkciu nemal. Navrhli ste, aby tých 180 miliónov, čo tam zostalo v EDF, prešlo do Trastového fondu pre Afriku, lebo tam sa to vynaloží jednoduchšie. Buďme úprimní, nielen preto, že je to rýchlejšie, to sedí, ale čo to znamená? Úplne oberiete o právo kontroly parlament eh, a zase aj radu a vydávate peniaze podľa vlastného uvaženia. Áno, hovoríte, že tempo je dôležité a že je to aj jednoduchšie, ale v zatiaľ k že žiadnemu, že nedošlo, pokiaľ ide o vojenskú službu. A ja súhlasím uh, s Norbertom Neuserom, že sa deje na etiópskej strane, že to sú vynikajúce správy, veď to vidíme. Takže ak chceme urobiť naozaj niečo dobré pre ten región, chceme naozaj uh, podporiť Etiópiu, mám preto pochopenie, ale vynaložiť tieto peniaze s e, úplným vynechaním ľudskoprávnej kondicionality, lebo fakt si neviem predstaviť, ako by ste to mohli dodržať. Toto je podľa mňa veľmi problematické. No a ak váš prvý projekt je cesta, cesta medzi tými krajinami, má naozaj symbolickú hodnotu, dobre, chápem. Ale cesta je jedným z tých príkladov par excellence toho, ako sa dá využiť otrocká práca, čiže ako, ako zabezpečíme, že sa to neudeje. A tiež si, tiež si spomínam pred pár rokmi, že Európska komisia, komisia pre rozvoj Asmare poslal list, kde žiadal o objasnenie osudu Davida Izaka, a neviem o tom, že by sme nás boli informovali, alebo že by oni boli aspoň potvrdili, že ten list prijali. Čiže skade ten nápad prišiel, že to pomôže eritrejskému režimu zlepšiť e, ľudskoprávnu situáciu. Koho to napadlo? Buď to som super cynická, sú súčasťou chatumského procesu, e, to samotné postačuje, to, že skupinka krajina je to pre nás také dôležité e, vo svetle migrácie, že sme ochotní e, nejaké veci vypustiť, nechať padnúť. Možno som naozaj super cynická, ale fakt nechápem, z akých úvah vychádzate. Rýchle vydávanie peňazí e, v režime, alebo režimu, ktorý zodpovedá Severnej Koreji Afriky. Nedržovanie základných ľudských práv – Hm, ako sa toho môžeme vzdať? A kedy eritrejská vláda, prosím pekne, e, začala prichádzať do úvahy pre financovanie z fondov EÚ. Eritrea. Tam nejde o obohacovanie. Ehm, aspoň to nie je také zjavné, takže prečo by, prečo by e, sa to malo takto meniť? A kde je to oficiálne oznámenie? Lebo ja nechápem, ako sme sa dostali e, k takýmto informáciám, ako sme ich spracovali. Dobre. Takže pokiaľ ide o ten transfer do trastového fondu, áno, ten proces by sme chceli pochopiť. EDF výbor, tuším, to musel riešiť. Bude musieť teda schváliť toto presunutie prostriedkov. A potom ešte, čo sa udeje s tými púskami z trastového fondu v akej fáze sa to financovanie nachádza. Chápem, že tam máte nejaký harmonogram režimu a pravda je, že tento režim eh, zahrania ľudí, ktorí chcú otvorenosť. A takže môžete nadviazať dialog s režimom, ale ako budete čeliť eh, fázovému eh, vynakladaniu výdavkov Eritreji. Ako budete ehm, teda monitorovať ľudské práva. E, Eritrea e, bude v Rade pre ľudské práva v OSN, čiže e, ak sa nič Eritreji nezmení, tak sa nás budú pýtať, prečo vynakladáme peniaze na krajinu, kde situácia v oblasti ľudských práv je hrozná, keďže vieme, že tam dochádza k zotročovaniu obyvateľstva. Oni nám povedia, teda môžeme im povedať, e, nedáme vám všetky peniaze naraz, budeme e, monitorovať e, rozvoj, takže neviem, kto chce prvý, komisia. Dobre, takže som rád, že sa mm, uskutočnila takto diskusia k prvému bodu. Najnovšie čísla, ktoré máme o migrácii, mm, von z Eritreji e, naznačujú, že od septembra, kedy bol dohodnutý mier, otvorili sa hranice, tak bolo 24 tisíc e, príchodzích e, v tých hlavných, v tom hlavnom recepčnom centre. No a teraz hovoríme o medzi 200 50-150 denne ľudí, ktorí opúšťajú Eritreju, čo je ešte stále dosť, e, sú vysoké čísla. Čiže toto sú aktuálne údaje k tomu, čo povedala Judith. Poprvé, e, myslím si, že pozícia parlamentu bola zohľadnená členskými štátmi, pretože oni trvali na princípe zapojenia a keďže sme tu, tak e, mali sme tam pozastavenie, e, pokiaľ ide o financovanie, čiže máte pravdu a bolo to uznané opakovane na viacerých fórach E, nedostatok parlamentného prehľadu o trastových fondoch. E, parlament je teraz pozorovateľ e, v rade, v radách a budeme vám poskytovať všetky informácie, ktoré chcete o tom, čo navrhujeme, aké kroky, ako ste získali informácie o tomto presunutí prístupu. Zavolali sme Linde, požiadali sme o možnosť diskutovať. Kolega volal s Lindou a to je priamy výsledok tohto telefonátu, čiže my sme chceli viesť túto diskusiu, to je jasné. Ako budeme, eh, ako rozdelíme našu podporu, myslím si, že to bude jednoduché. Paralelný prístup, politický proces a rozvojová spolupráca o pol roka, keď uvidíme, že Petrik a jeho kolegovia eh, teda eh, narazia na stenu a nebude tam pokrok v ľudských právach, Eh, ak eh, to, čo robíme, nebude mať dopad na ochotu vlády napredovať s reformou národnej služby, tak eh, nebudeme pokračovať v tomto prístupe. To je bezpochybné. Navrhujeme 20 miliónov existujúcich financií v transfondoch, Pôjdeme do výboru EDF, požiadame o prevod, to znamená, že môžeme začať v apríli, v maji s konkrétnymi projektami na to nám poskytne dostatok času posúdiť, čo sa deje počas tohto obdobia. Tiež musím povedať, že mm, ak to nepotvrdí eritrejská vláda, tak mm, teda to nám povedala vláda, že ak to neimplementujeme, tak využijeme, využijeme tie peniaze. Diskutovali sme o tom, toto je jedna z našich kľúčových priorít, ale Poskytuje nám to flexibilitu aj v tejto oblasti. E, nediskutovali sme podrobne, e, ako budeme monitorovať e, tento dual track, ale k tomuto sme zaviazaní a vždy sme ochotní prísť do tohto výboru a vysvetliť, čo robíme a budeme vás informovať o pro- transfundových projektoch. Finálny bod, posledný bod, nie je spravodlivé povedať, že rada, teda diskutovali sme s radou o správe dvora auditorov. Boli sme prekvapení, teda členské štáty nemajú e, obavu o nedostatku governance, pretože chápu, že čokoľvek robíme e, v trust fundoch je, e, to je výsledok diskusí vo výbore, kde sme členovia. Nech sa páči. Áno, čo sa mení v Eritreji, ako ste to povedali? Sú tam diskusie o reformách, diskusie o nových plánoch pre národnú službu, ale čo sa mení? Bol som tam, bol som aj na severe krajiny a otvárajú sa hranice a to poskytlo možnosť Eritreančom, aby cestovali a išli e, za hranice a vidieť, pozerali sa, ako to je žiť v takej relatívne otvorenejšej, odlišnej krajine, v inom režime. A to je dôležité. Čiže myslím, že keď chceme investovať peniaze do Eritrej, no tak to nie je to, čo chceme urobiť. E, čo chceme je e, dať peniaze na, pokiaľ ide o približenie e, Eritrehy a Etiópie. Oni nás nežiadajú, aby sme investovali do Eritreji, pretože sú rovnako realistickí ako my. Keby ste hovorili s etiópským vedením, nemajú veľké nádeje, čo sa týka pravdepodobnosti, že sa niečo zmení čoskoro. Čiže Etiópia je veľmi obozretná a žiada nás, aby sme E, pristupovali k A-Traviem veľmi obozretne, pretože oni ako Etiopčania nemajú záujem mm, o e, kolaps Eritrej, e, čiže my chceme to približenie. Čokoľvek, čo môže pomôcť zvýšiť voľný pohyb osôb, ako pokiaľ budú otvorené hranice, lebo je tu iný scenár, aj ten, že mm, uvidia, že keď to bude mm, ohrozujúce pre udržateľnosť režimu, tak uzavrú hranice, ale počúvame Etiópiu, počúvame región, pristupujeme k tomu obozretne a áno, samozrejme nemusíte nám veriť naše slova, najlepšie je, keď e, nás pozviete znovu a opýtate sa potom, čo sa zmenilo, no, možno o 6 mesiacov sa nezmení nič, budeme musieť urobiť rozhodnutie s tými peniazmi, urobiť niečo iné, ale pre nás je veľmi ťažké e, nekonať teraz, najmä keďže je tu mierový proces po 20 rokoch mm, je zrazu mierový proces, nemôžeme sa obrátiť k tomu chrbtom a povedať, že o tom nechceme nič počuť. Čiže áno, samozrejme tieto 200, 200 miliónov eur E, tam e, máme možnosť byť relevantní a pozrieť sa, čo sa stane, keď podporíme mierový proces. Takže, čo ma prekvapilo Eritreji bolo, že napriek e, e teda e, tým, čo nám všetko vyčítajú z minulosti, lebo sme k nim boli tvrdí, tak napriek tomu majú záujem na spolupráci s nami viac než s Čínou alebo s, s, s krajinami Perského zálivu alebo aspoň tak hovoria. Čiže je tu tá možnosť, ale znovu je to iba začiatok a mali by sme sa sem vrátiť čoskoro, aby sme vám povedali, ako to funguje. Judith, 2 body 1. Prvý. Takže ústne nám to hovoríte, oceňujem, že ste prišli, ale mohli by ste nám tú analýzu ktorú ste urobili pre radu, poskytnúť na papieri aj nám, to by nám bolo nápomocné. No už neviem, a to je otázka na Lindu a sekretariat, možno netreba odpovedať teraz, ale keď e, uvidíme, že financovanie sa presúva z EDF do Trasfandu, bez ohľadu na situáciu v Eritreji, aká je potom naša rola tam, pretože my sme skúmali EDF, čiže aká je naša rola tam ako parlament ale prosím, poskytnite nám tieto informácie písomne, pretože je veľmi ťažké toto musieť robiť všetko ústne. No a potom druhá vec, e, nechápem nasledovné. Národný, národné indikatívne programy, ktoré máme s krajinami Kotonu, žiadajú o dohodu medzi krajinou a Európskou komisiou. A takýmto spôsobom krajina či sa to vynaloží, alebo či sa to minie, alebo nie. Krajina vie, e, s čím môže počítať. Prečo Eritrea nepovie, že chcú radšej, že teda budeme spolupracovať a e, minieme to na základe národných indikatívnych programov, lebo potom budeme vedieť naisto, že tieto financie nebudú minuté niekde inde. Lebo hovoríte, že keď sa to nedá minúť e, cestou trastových fondu, tak sa potom e, vystúpi z toho prevodu do Eritrej a minie sa to inde, ale to ne, nemôže byť atraktívne pre Eritreju. Čiže e, čo to znamená, prečo by na to pristúpili? E, môžu kto na to pristúpiť alebo nie? Tak na to by som povedala, ak neumožňujú, lebo neumožňujú nám um, financie, čerpať financie z EDF. A potom ako môžeme eh, dúfať, že budú minuté prostriedky z Trasfandu, lebo majú väčšie slovo eh, v EDF, ako budú mať eh, k Trustfundu. K tým teda dokumentom každý člen by mal mať jeden background dokument. Bol fantastický, to, ale to bol sekretariat, to nie je to bol dokument sekretariátu, to nebolo vysvetlenie komisie, to je uh, vysvetlenie sekretariátu toho, čo sme práve si vypočuli ústne, ale mňa by zaujímal teda ten, ten, doku, ten materiál o tom rozhodovacom procese. Možno komisia by to mohla zvážiť, či sa podelia o niečo, čo je adresované rade. Môže sa komisia na to pozrieť pokiaľ ide, pokiaľ ide o rolu trust fundov. Sme pozorovatelia v trust funde. Nie som si istá, kedy bude ďalšie zasadnutie. Musíme zabezpečiť, aby parlament bol o tom briefovaný, keď je pozorovateľ, lebo nemôže sa vyjadriť, keď je pozorovateľ. Pokiaľ ide o kontrolu inštitučného e, e, ochrancu môžeme zvážiť non-paper, ale mm, musím to prediskutovať, že čo môžeme zaslať a nie. Čo sa týka o vlastníctvo a trust fund, ak vláda nebude súhlasiť, tak e, sa neudeje nič v Eritreji. Čiže ak skutočnosť, že využijeme trust fund, mm, nepodkopáva vlastníctvo. Ja si osobne myslím, že vlastníctvo, ktoré máme v rámci EDF, je formálne vlastníctvo. Nikdy by sme nepredložili špecifický program eh, hodnotiacemu výberu bez toho, aby sme nemali formálny súhlas eritrejskej vlády. Prečo sme navrhli presunúť to? Tam je otázka flexibility a rýchlosti, keď si prejdeme dopady, lebo nemôžeme robiť, čo robíme na základe existujúcich eh, národných indikatívnych programov. Museli by sme sa vrátiť mm, do výboru EDF Eh, aktualizáciu NIP, to je niekoľko mesiacov, potom začnú pripravovať eh, dokumenty a programy. Ak si budú myslieť, že členské štáty hm, hm, sa nezaujímajú, teraz už chápu, že je to inak, takže hm, chápem, že tu je problém, čiže ide o to, že jednoducho to nemôžeme urobiť s využitím existujúceho EDF, ak chceme byť relevantný v čase. Je tu problém a to je dôvod, prečo sme to nevyužili tie peniaze, je, že Eritrea tam má procedurálne problémy. Oni neakceptujú bežný spôsob, ako sa to robí. A to určitým spôsobom uzamklo naše programy. Zablokovalo. A jednu vec, ktorú som zabudol spomenúť, je možnosť, že aj vy tam môžete ísť. Prečo nie vy? na základe toho otvorenosti, tej otvorenosti, prečo sa tam nevyberie parlament. To by bolo zaujímavé. My by sme vás podporili a radi by sme našli spôsob, e, ako sem e, sa k vám vrácať pravidelne. Už sme o tomto diskutovali pred Vianocami, ale nakoniec to nebolo možné. a teraz už je neskoro pre tento parlament. Na jeseň mm, mala ísť, sme mali ísť do Etiópie, ale boli, bolo nám poradené, aby sme v tom čase nešli. Tak, už nie sú otázky. Návrh, ak dovolíte. Už je to neskoro na toto volebné obdobie ale keby sme šli ako parlamentná delegácia do krajinu, ktorá má takúto politickú klímu, ak nebudete obozretní, tak by ste legitimizovali situáciu. Najprv potrebujete signál z druhej strany, signál vylepšenia, zlepšenia situácie. To je jasné pre krajinu ako Etiópiu, ale nepovedala by som, že to vidíme Eritreji, čiže vyslať delegáciu priskoro by znamenalo, že legitimizujeme niečo, čo podľa mňa by bolo veľmi nezdravé. To je diskusia, ktorú sme viedli medzi koordinátormi pred Vianocami, že <clears throat> teda každopádne to bude otázka pre no, nový výbor. Takže Ďakujeme komisii za túto informáciu. Mm. Takže ďakujem. Yeah, okay. Okay, colleagues, we have our, our last item for today, item A. Ďakujem. Posledný bod asi nebude veľmi dlhý. Skupina pre monitorovanie rokovaní po skončení platnosti dohody z Kotonu. Išlo o stretnutie v Bruseli pred dvoma týždňami a informácie o tejto novej monitorovacej skupine vo februári 2020 táto dohoda z Kotonu vyprší, začína sa rokovať o náhradnej. Chceme, aby parlament bol zapojený a preto sme vytvorili osobitnú komis- e, skupinu e, DV, AFED, INTA, sú tam zastúpené a delegácia AKT EU, teda spoločné parlamentné, spoločné parlamentné zhromaždenie a panafrické E, taktiež e, skupenie. Osobitné monitorovanie týchto rokovaní, pretože keď to bude završené, tak tento parlament totiž to bude musieť dať súhlas s nejakým nástupcom tejto dohody z Kotonu. Um, pán Mimica, komisár, bol minulý týždeň v Štrásburgu, je hlavný vyjednávač za EÚ a e, išlo o súčasnom vývoji. Zatiaľ je to všeobecné, že teda je tu dohoda medzi EU a KT o štruktúre a strategických prioritách pri ďalšej dohode e, teda budú piliere a potom regionálne piliere, o tých by sa mala začať rokovať vo februári. Do leta by to malo byť završené, ale náš výbor to e, nebude môcť e, odsledovať do konca tohto volebného obdobia. Preberie to nový parlament od júla. Takže toľko informácií, ktoré máme. To je zatiaľ všetko, čo vieme. Aj v Afrike sa hovorí, či by to malo byť celoafrická dohoda alebo AKT a subsaharská Afrika a EÚ. Zatiaľ to nie je vyriešené. Norbert bol náš spravodajcom pre Kotonu. Chcel by si niečo doplniť? Alebo najskôr Maria so svojimi otázkami? Takže nie je moc čo dodať. Nebolo to veľmi konkrétne. Viac informácií sme sa teda minulý štvrtok nedozvedeli. Nebol som veľmi spokojný po tom zasadnutí. Ďakujem. Dobre, možno, že sa to môže zmeniť, zlepšiť v budúcnosti. Maria. Práve som sa vrátila zo zasadnutia s par- africkým parlamentom, aj tam sme hovorili o tej novej dohode po Kotonu a vyslanec Africkej únie bol trošku sklamaný, pretože Africká únia zohráva iba takú poradnú úlohu, ale nič, čo povedia, nie je záväzné. Takže sa snažia zlepšiť svoju, svoje postavenie v tých vyjednávaniach. Možno, že na budúce Keby sme mali viac informácií, dúfam, že sa tak stane, tak môžeme hovoriť o úlohe Africkej únie v týchto vyjednávaniach. Zatiaľ je to ťažké. 48 krajín AKT, Severná únia, eh, Severná Afrika, ktorá nie je v AKT, ale nemajú spoločné stanovisko ako kontinent. Bolo to zaujímavé, každopádne, pretože je tam sklamanie. <clears throat> Áno, e, názory sa líšia v Afrike, ale EU im nemôže dať väčšiu úlohu, to je na nich. Musia sa rozhodnúť, ako chcú vyjednávať. Takže toto iba ako informácia. Neviem, či sa musí ešte pred voľbami znova stretnúť táto skupina pre monitorovanie rokovaní. Mimica, tuším, povedal, že vo februári a marci sa bude rokovať. Myslím, že už máme len tri zasadnutia výboru pred voľbami. Budeme to monitorovať, ak tam bude niečo nové, tak samozrejme budete vedieť pred voľbami. Ak nie, tak to bude na novom výbore vytvorenom po voľbách. Ďakujem pekne kolegovia. Môžem e, zasadnutie na dnes ukončiť skôr, čo je veľmi príjemné, je 6 hodín. Zajtra koordinátori o 9. Ak nie, tak e, ak sa vás to netýka, tak neskôr o 10. Čo je príjemné, keďže je celkom zima. Príjemný večer vám.